Hello everybody who could make it. Dobrý deň všetkým tým, ktorí prišli. Mnohí tu ešte nie sú, mnohí zapadli v snehu doslova, v snehových búrkach. Uh, I would like to let you know something Chcem by som vás oboznámiť s niečím, o čom viete, a síce výmena názorov s francúzským ministrom zahraničných vecí, ktorý chcel prísť a chcel nás informovať. Museli sme to však zrušiť, pretože počasie, ako viete, je také, ako je. A je narušená do, doprava medzi Bruselom a Parížom. Ale zajtra o 15 prebehne rozprava o dvoch stanoviskách pána Salafranku o absolutóriu na rok 2011, respektíve táto sa odkladá a namiesto toho prebehne rozpráva o spoločnom oznámení vysokej predstaviteľky Aštonovej a komisára Fileho na tému Magrebu za účasti pána Mingareho, ktorý je riadecím riaditeľom EASSS. Teraz zajtra o 15. to bude. Tento Magreb. budeme mať spoločnú rozpravu o AFETE, e, výboru AFET a podvýboru CD 24. od 9.30 až do 11.30. Budeme tam hovoriť o situácii v Mali, o školiacej misii. Bude tam riaditeľ, výkonný riaditeľ pre Afriku a taktiež krizový riaditeľ, ktorý tiež bude zastupovať diplomatickú službu. 31. januára ďalej od 10.30 do 11.30 náš výbor spoločne zasadne s pod výborom DV a prebehne výmena názorov s somalským prezidentom pánom Hasadom Šik Mahmudom. Ďalej 6. februára od 2. do 3. popoludní v Štrasburgu prebehne mimoriadna schôdza výboru AFET s Lucindou Creighton ktorá e, je ministerkou pre európske záležitosti v Írsku a tá nás poinformuje o výsledkoch Rady pre zahraničné veci z 31. januára. Musíme schváliť zápisnice viacerých schôdzí od júla e, až po októbera. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak ich považujeme za schválené. A teraz prejdeme k prvému bodu na programe a síce zmena a doplnenie dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EU a Ukrajinou. Pán Pavel Koval, ktorý je spravodajcom, podporuje túto upravenú dohodu, ale nie je prítomný preto dám slovo pánovi Tanokovi, ktorý je koordinátorom skupiny. Nech sa páči, máte slovo, pán Tanok. Ďakujem, pán predsedajúci. Je mi ľúto, že pán Koval tu dnes nie je a veľmi rád ho dnes zastupujeme, aj napriek tomu, že boli meškania vlakov Eurostar. Táto téma sa týka Schengenu a moja krajina nie je v tomto šengenskom priestore, ale predsa len môžem povedať v mene svojej skupiny, že podporujeme tento krok. Je to iba malý krôčik na ceste k vytvoreniu bezúzového režimu medzi EÚ a, Ukrajinou. Ukrajina už aplikuje takéto opatrenie pre všetkých občanov EÚ, aj zo Schengenu, aj z mimo Schengenu, už e, takmer 10 rokov, ale ešte stále rokujeme o úplnom upustení od víz teda takáto je situácia, ešte stále sú isté obmedzenia pre tých Ukrajincov, ktorí chcú pricestovať do šengenského priestoru. Na strane 3 je krátke odôvodnenie, nie sú žiadne pozmeňovacie návrhy k stanovisku, pretože stanovisko e, v zásade podporuje výbor Libe v tom, že chceme odsúhlasiť takýto krok. Ide o legislatívnu dohodu kde má parlament nové právomoci v súlade s novou zmluvou. Na základe toho by mala osoba a platné víza na rok alebo na 5 rokov mohla by pricestovať do členských štátov EÚ za účelom vzdelávania a ďalej e, nejakých iných dôvodov môže ísť o študentov, postgraduálnych študentov a zástupcov e, náboženských spoločenstiev a všetkých tých, ktorí sa budú zúčastňovať konferencií a seminárov, ktoré budú zorganizované na území EÚ, ktorí musia pravidelne cestovať do EÚ z lekárskych dôvodov, zo zdravotných dôvodov a taktiež e, to bude platiť pre všetky pre všetkých rodinných príslušníkov. Nemyslím si, že e, by boli nejaké pripomienky od kolegov z nášho výboru. Nemyslím si, že niekto bude mať e, nejaké námietky. Predpokladáme, že to prejde bez akýkoľvek námietok u všetkých kolegov z výboru. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Ibrisagič. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Keďže ani pán Protasievič, návštevník spravodajca tu nie je, za rovnaký dôvodov ako všetci ostatní, ktorí dnes chýbajú. Prednesieme vysvetlenie jeho stanoviska k tejto veci. Pán Protasievič, ako tenevý spravodajca, ktorý je zároveň podpredsedom parlamentu, má na starosti východné partnerstvo, považuje túto dohodu za mimoriadne dôležitú na posilnenie medzudských vzťahov, najmä keďže zjednodušenie víz a zrušenie víz je významným nástrojom propagácii našich hodnot mimo EÚ. Domnieva sa, že pozmeňovacie návrhy, o ktoré ide, sú dôležitým vylepšením tejto dohody o zjednodušení vizového režimu, pretože odstránujú, osraňujú nedostatky, ktoré doteraz platili a zjednodušujú postupy pre novinárov, študentov, zástupcov občianskej spoločnosti a ostatných. Európska únia vždy veľmi rázne podporovala prehlbovanie vzťahov so všetkými krajinami, preto aj tento krok je v súlade s dlhodobou politikou Európskej únie voči svojim susedom na východ. Hlasovanie e, bude jednotlivým hlasovaním a skupina EPP bude hlasovať za. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Šiviec, nech sa páči. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Je to tak, že um, táto vec je kontroverzná a toto pochopenie vyplýva z e, istého ducha spolupráce s Ukrajinou. A chcem upremniť vašu pozornosť, že v rámci východného partnerstva bol, e, hovorilo sa o, Ukra- o Ukrajine v závere ako modelovom partnerstve, keď sme hovorili o vytváraní uľahčení vo vízovom styku. E, je to skutočne tak, ako by som povedal, a ako povedal aj pán Tanok, je to malý krok, malý krok dobrým smerom, ale um, bude mať obrovský význam predovšetkým, čo sa týka e, čo sa týka aj vnímania tohto kroku v ukrajinskom spoločenstve. Uh, Chcem povedať ešte toľko, že Európska únia, Európskej únie by malo záležať na tom, aby e, pre európske sily na Ukrajine dostávali pozitívne signály, signály, e, ktoré by poukazovali na to, že Európska únia sa od Ukrajiny neodvracia. Chcem upraviť vašu pozornosť na skutočnosť, že neukončeným procesom je boj o, o, o, o ratifikáciu eh, zmluvy o spolupráce. No a všetky tieto výzavé záležitosti sú takisto veľmi dôležité, e, pretože vytvárajú pozitívny signál práve v tejto súvislosti. Chcem upraviť vašu pozornosť e, tiež na to, že budeme, veľ, budeme mať veľké zádosti učinenie aj z toho, že sme to viedli do života. A myslím si, že aj tu v sále sa hovorilo tiež e, o tom, že by sme mali potrezať Ukrajinu, že sa tam nerešpektujú v plnej miere ľudské práva a tak ďalej a tak ďalej ďalej, ale myslím si, že toto sú argumenty, ktoré by sme sa mali vyhnúť, pretože je to e, my by sme mali uľahčiť, e, uľahčiť prácu e, proeurópskym kruhom a mali by sme to využívať a nie ich za niečo trestať. Európsky parlament a Najvyššia rada Ukrajiny robili takú štatistiku, čo sa týka vydávania víz. My máme dočinenia s obrovskými diferenciami záujmu, pretože niektoré krajiny sú veľmi reštriktívne, čo sa týka prístupu eh, k vízam. Mnoho ľudí musí dlho čakať, musí čakať v radách a na miestach, ktoré e, nie sú hodné mm, človeka. Sú krajiny, ktoré vydávajú viac ako milión víz a sú krajiny, ktoré vydajú len niekoľko desiatok tisíc. Takže máme tu veľké diferencie, musíme sa tešiť z toho, čo sme dosiahli a myslím si, že môžeme skutočne e, sa opierať o tú pozitívnu skúsenosť, e, tak ako nám to povedal pán spravodajca. Ďakujeme pani Nejc. Uh... Pán predsedajúci, tak ako aj ostatní, sme tu síce iba dvaja, pretože všetci ostatní zapadli v snehu. Ja síce nie som odborníčka na túto tému, ale chcela by som vystúpiť v mene našej delegácie a chcela by som povedať, že schvaľujeme tento návrh a podporím moje hlasovanie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Teraz v mene komisie pán Dietrich Palman alebo Gabriela Schmidt. Nech sa páči, ak si želáte vystúpiť. Yes, thank you. Uh, good afternoon. Ďakujem. Dobrý deň. Moje meno je Dietrich Palman. Zastupujem tu oddelenie, ktoré má na starosti víza. Dovolím si súhlasiť so všetkými poslancami, ktoré práve vystúpili. Je to veľmi prospešná dohoda pre ukrajinské obyvateľstvo, pretože umožňuje ďalšie zjednodušenie pre rôzne druhy cestujúcich, eh, čo sa týka napríklad za toto občianskej spoločnosti mladých, novinárov a rôznych iných cestujúcich, ktorí budú čerpať eh, výhody takéhoto nového režimu. Teda my vnímame túto dohodu ako dohodu správnym smerom. Ešte by som možno mohol pripomenúť, že už je v platnosti dohoda o zjednodušení víz od januára 2008 a táto dohoda upravuje už platnú dohodu tým, že ju doplňuje. Teda vítame stanovisko spravodajcu, aj keď tu Žiaľ nie je osobne prítomný. A tešíme sa na čo najskoršie uzavretie procesu ratifikácie z strany EÚ. To samozrejme e, bude znamenať aj zakomponovanie výboru LIBE. V štádiu ďakujem pekne, pán Kirilov. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že toto ďalšie zjednodušenie ktoré zrejme podporuje väčšina kolegov, by sme mali vnímať e, ako signál v správnom čase pre Ukrajinu, najmä pre ukrajinské obyvateľstvo. A najmä pre mladých na Ukrajine, pre študentov, pre aktívnych členov spoločnosti, mimovládnych organizácií a tak ďalej. Prečo je to v správnom čase? Nuž, Isté, že ešte stále sú problémy, ktoré treba vyriešiť, najmä čo sa týka niektorých politických vývojov v krajine, ale myslím, že signál je to správny. Ďalej totiž motivuje Ukrajincov, aby sa snažili bojovať za svoje práva, aby bojovali za lepšiu spoločnosť, za rozvoj svojej krajiny a Taktiež to vysiela signál v tom zmysle, že Európska únia prejavuje ochotu podporovať Ukrajinu v tomto procese, v tomto procese spolupráce a ďalšej integrácie ukrajinskej spoločnosti. Teda tento politický signál je správny, mali by sme všetci podporiť. Ďakujem. OK, thank you very much. Ďakujem. Hlasovanie prebehne zajtra. Neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy. Prejdeme ďalej k ďalšiemu bodu. Ide o správu o pokroku Čiernej hory. Je to druhé prerokovanie návrhu správy. Máme 92 pozmeňovacích návrhov a 8 kompromisných návrhov. Dal by som teraz slovo opäť pánovi Tanokovi. Ďakujem, pán predseda. Keď som eh, vystúpil k tomu prvému bodu, hovorili som, respektíve naposledy, keď som k tejto téme vystupoval, hovoril som 4 až 5 minút, nebudem hovoriť teraz tak dlho, aby som to zhrnul. Eh, Čierna hora má dobré výsledky, je to eh, malá krajina, ale krásna. Nie sú tam tie závažné problémy, ktoré sú typické pre niektoré susedné krajiny na Západnom Balkáne. Je to veľmi kompaktná, malá krajina s minimálnymi hraničnými spormi. Obyvateľstvo je relatívne stabilné, čo sa týka počtov, e, ďalej čo sa týka hospodárstva, aj tam je situácia stabilná. Napriek výkyvom s eurom e, je to významný regionálny hráč, snaží sa vystupovať zmierlivo voči svojim susedom. Je to krajina, ktorá od júna má právo začať rokovanie ako kandidátska krajina EÚ rovnako ako Srbsko, ktoré sa stalo kandidátskou krajinou a na rozdiel od Macedónska, ktoré je už 7 rokov kandidátskou krajinou a nikdy nemohlo začať rokovania pre jeden členský štát. Teda uberá sa to správnym smerom. Je to kandidátska krajina, začne rokovania. Nedávno došlo k zmene vlády, to je asi jediná zmena, odkedy som naposledy hovorila túto tému. Predseda vlády Luxik je opäť vo vedení nie je celkom isté, či vôbec niekedy odišiel z vedenia predchádzajúcej predseda vlády, pán Luxik sa teraz stal ministrom zahraničných vecí. E, je to veľmi skúsený tým. V Londýne som pred dvoma týždňami vystúpil na istom podujatí a bol tam bývalý veľvyslanec Čiernej hory v Bruseli, ktorý je teraz hlavným vyjednávačom a veľmi sa vyzná v problematike. Je to pán Alexander Pejevič E, teda sú všetci veľmi skúsení a veľmi im záleží na tom, aby sa zamerali najmä na kapitolu 23, ktorá má na starosti súdnictvo a 24 spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Pretože oblasťou, na ktorej členských štátov najviac záleží, je práve oblasť boja proti korupcii, organizovaného zločinu a zvyšovanie transparentnosti v súdnictve ako aj ďalšie oblasti, ktoré sa týkajú napríklad práv menšín. Moja správa je relatívne stručná. Ide k nej 92 pozmeňovacích návrhov. Ako ste správne poznamenali, je 8 kompromisných pozmeňovacích návrhov. Stretol som sa so stieňovými spravodajcami v Štrasburgu. Dohodli sme sa na nich až na dve výnimky. Kompromis 1, tu iba oceňujeme e, to, čo sa zatiaľ dosiahlo je tu snaha eh, predniesť eh, časť návrhu 10 ako ústny pozornicí návrh eh, ďalej volebné postupy a volebné práva v súvislosti s využívaním pravidiel Benátskej komisie, ďalej kompromis 3. Tu ide o otázky spravodlivosti, a napríklad práva detí a mladistvých ktoré spadajú do systému spravodlivosti, ale kompromis 4. Tu ide o právo, teda konkrétne z kapitola 2324, čo sa týka korupcie v inštitúciách. A požadujeme tu väčšiu mieru transparentnosti, čo sa týka financovania politických strán a predvolebných kampaní. Kompromis 5. Tu ide o slobodu prejavu, najmä čo sa týka médií, v minulosti došlo k, o, k obvineniam, že novinári čelili útokom a zastrašovaniu. To sú veľmi závažné veci. Je potrebné, aby krajina, ktorá sa snaží uberať sa demokratickým smerom, aby sa takéto činy vyšetrili transparentne, aby v krajine vládla sloboda prejavu, ešte, že v takejto malej krajine nie je mnoho mediálnych kanálov. Teda ťažko sa dosahuje úplná nezávislosť tlače napríklad. Najmä čo sa týka šéfredatorskej e, nezávislosti. Ďalší kompromis 6 e, ide o práva menšín tu napríklad niektorí členovia rómskej menšiny čelili diskriminácii, ďalej taktiež e, Aškalci a Egyptiania. E, Zvorazňujeme, že je potrebné zlepšiť ich práva. V krajine je ešte stále ten utečenský tábor, ktorý je potrebné e, vyriešiť, aby sa títo ľudia mali možnosť vrátiť do svojej krajiny pôvodu, ak si to želajú. Ďalej sú tu aj práva komunity LGBT v Štrasburgu. Pred 4 mesiacmi zhruba som sa stretol s aktivistom, ktorý je údajne jediným homosexuálnym mužom v Čiernej hore. To je veľmi nepravdepodobné. E, v každom prípade musíme sa snažiť podporovať práva tejto komunity, e, pretože sú náznaky, že dochádza k zostrašovaniu aj v radoch tejto komunity. Ďalej sedmička. Tu ide o rodové práva, o práva žien, o a zastúpenie žien vo verejných e, orgánoch. Ďalej niektoré vyjadrenia k makroekonomickej štatistike, e, zvyšovanie verejného dlhu, e, zhoršovanie inflácie, keďže Čierna hora má malé hospodárstvo a do veľkej miery je závislé od cestovného ruchu, nie je to dostatočne diverzifikované. Je preto potrebné sa zamerať na zvyšujúcu sa nezamestnanosť a taktiež na podporu malých stredných podnikov a zvyšovať transparentnosť v procese privatizácie. Tam sú totiž isté otázniky, či všetko prebehlo tak, ako malo. Niektoré Kroky boli totiž kontroverzné, ale celkovo e, musím povedať, že mi bolo e, veľkou cťou e, venovať sa tejto krajine, ktorá je stabilná, uberá sa správnym smerom a bol by som rozhodne za to, aby sme posudzovali vývoj tejto krajiny iba na základe naozaj jej vývoja. Bola by škoda, keby sme sa nechali zaviesť nejakými inými udalosťami v tomto regióne. Teším sa na vyjadrenie kolegov ku kompromisným návrhom alebo aj k ostatným návrhom, ktoré predložili predokom teda pozmecím návrhu. Nech sa páči, pani Ibrisagič, ďalšia rečnička. You, Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pekne. ja som mala možnosť eh, pracovať v Čiernej hore a spolupracovala som s pánom Tanokom. Páčil sa mi už ten prvý text. Eh, považujem ho za eh, veľmi vyvážený, realisticky odražajúci túto situáciu, avšak si myslím, že tento text, ktorý obsahuje tieto kompromisy ešte vyváženejšie, my podporíme všetky tieto kompromisné návrhy, podporíme takisto aj veľkú časť tých oddelených pozmeňujúcich návrhov skôr. Ako viem, že teda ešte pani Kota bude mať e, zajtra ústne pozmeňujúci návrh k tomu e, pozmeňujúcemu návrhu číslo 1, tak aj to podporíme. Myslím, že nakoniec sa zhodneme na dobrom a realistickom texte, s ktorým nebudú nejaké závažnejšie problémy. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Gomez. Uh, môj tieňový spravodajca tu takisto nie je kvôli mm, tomu snehu, kvôli tým zlým meteorologickým podmienkam, takže ja v by som chcela povedať, že Ďakujeme pánovi Tanakovi za dobre odvedenú prácu, ďakujeme za spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami, čiže ja tiež môžem povedať, že nemáme žiadne zásadné problémy a podporíme aj ten ústny návrh pani Kopy. Pán Tenok tu podrobne hovoril o tých hlavných obavách, ktoré sa odrážajú v týchto 8 pozmejúcich návrhoch. A ja by som k tomu povedala, že toto je také klasické obdobie vyjednávania, čo je kľúčové obdobie pre zmenu v krajine. Pravdepodobne je to obdobie, kedy naozaj je potrebné využiť toho vplyvu a zrealizovať tieto zmeny. všetky to poznáme na základe toho, čo sme realizovali v našich krajinách, pretože ako náhle ste členom, už sa vás na <clears throat> mnoho otázok skoro nikto nepýta. A napríklad, pokiaľ ide o moju krajinu, to je dobrý príklad toho, kde eh, v súčasnosti tie veci idú skôr zlým smerom, aj keď sme už celkom pomerne dlho v Európskej únii. Čiže v podstate to, čo považujeme za to, že je samozrejme v členských krajinách Európskej únie, že to je samozrejme, že to, čo bolo dosiahnuté v podstate v našich krajinách nie je plnené, aj keď je e, súčasťou Európskej únie naozaj pre Čiernu horu je to kľúčové obdobie Európska únia v spolupráci s úradmi administratívou Čiernej hory a takisto s občanskou spoločnosťou, tie všetci budú mať veľmi dôležitú úlohu a to realizovať tieto zmeny. Takisto sa to týka aj posilnenia ľudských práv, práv pre ženy a deti, čo je <clears throat> samozrejme takisto dôležité ako aj boj za právny štát, transparentnosť a ostatné veci. Pán Tanok tiež zdôraznil, že je tu veľmi dôležitá aj sloboda médií, je to ústredná otázka, pretože bez nej nemôžeme dosiahnuť boja proti korupcii za transparentnosť a proti eh, korupcii, pokiaľ médiá o tom nebudú môcť slobodne informovať, tak to nie je možné dosiahnuť. Dôležité je, aby sme tú správu na ktorej sa dúfam zhodneme, aby sme to skutočne zrealizovali tak, aby to prispelo k tým konkrétnym zmenám v Čiernej hore. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán Kačín má slovo. Uh, my colleague eh, Ivo Weigl is not here, so I will speak on... Ďakujem pekne. Moja kolegyňa tu nie je, takže ja budem hovoriť v jeho mene za uh, skupinu ALDE a teraz prejdem do svojho materského jazyka. Jednou čestitev poročovalcu, gospodu Kenetu Tenoku, za jeho angaží. Chcem sa poďakovať pánovi Tenekovi Eh, pán spravodajca, Pantenok eh, sa určite veľmi zasadzoval za to, aby Čierna eh, hora sa stala takzvané pionierom Západného Balkánu. Preto je príkladom všetkým ostatným susedným krajinám, ktoré sú o mnoho väčšie ako Čierna hora samotná, ak Bosna a Hercegovina na jednej strane nevie, ako sa má zachovať ďalej Albánsko, uplatňuje veľmi nepriateľnú retoriku, čo sa týka e, etnických konfliktov. E, Čierna hora sa snaží o dobrosúcovské vzťahy. Je to krajina, ktorá naozaj chápe, o čom Európska únia naozaj je. E, Čierna hora sa pripravuje na prezidentské voľby. Je to nový prvok v snahe o dosahnutie stability v tejto krajine. Rád by som upozornil, že srbský prezident Tomislav Nikolič nedávno navštívil Čiernu horu na oficiálnej návšteve. Má problém v iných krajinách, napríklad nemôže cestovať do Chorvátska, nie je tam vítaný pre niektoré svoje vyhlásenia v minulosti. Do Čiernej hory však mohol prísť, myslím si, že pozvanie tohto srbského prezidenta, aby navštívil Čiernu horu, je gestom veľmi ústretovým Teším sa, že onedlho sa uskutoční schôdza, respektíve budeme svetkami stretnutia kosovského prezidenta a kosovského prezidenta. Už to bolo naplánované v Čiernej hore, ale potom Nikolič neprišiel na toto stretnutie. Domnievam sa, že počas tejto nedávnej návštevy sa vytvorili všetky predpoklady na to, aby sa aj táto schôdzka uskutočnila v najbližšej budúcnosti. Taktiež by sme mali oceniť eh, úsilie Európskej komisie v tom, že sa snaží angažovať v dôležitých a najťažších témach, napríklad kapitoly 23 a 24. Som presvedčený, že neskôr, keď sa budeme venovať Turecku, budeme taktiež jednotnejší, čo sa týka otvárania kapitol 23 a 24, ktoré sa týkajú dodržiavania princípov právneho štátu, boja proti korupcii, a súdnictva. Musíme však oceniť e, úsilie Čiernej hory predovšetkým, e, pretože predbežne otvorilo a predbežne uzavrelo kapitoly o vede a výskume a to dokazuje, že Čierna hora je schopná v roku 2013 otvoriť e, ďalšiu kapitolu a stať sa tak príkladom aj pre ostatné krajiny. V týchto kompromisných návrhoch pán Tánok predkladá priateľné riešenia aj čo sa týka práv komunity LGBT, ďalej médií, diskriminácie žien, zdôrazňuje mimovládne organizácie. Teda mene skupiny ALDE môžem potvrdiť, že podporujeme vaše kompromisné návrhy a taktiež budeme hlasovať za ne. Chcel by som ešte oceniť, že pán Lukšič bývalý predseda vlády Čiernej hory, e, súčasný minister európskej záležitosti, je vhodnou osobou, e, ktorá bude veľmi prínosná v ďalších rokovaniach Čiernou horou. Ešte raz blahoželám pánovi Tanokovi ku veľmi kreatívnemu prístupu a teším sa na túto správu, ktorou podporíme snahu Čiernej hory o čo e, najrýchlejšie završenie cesty do EÚ. Pretože tým e, vlastne bude príkladom všetkým ostatným krajinám na Balkáne a dokáže, že proces rozširovania je živý a hodnotný nielen pre tento región, ale pre celú EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Čunkis. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas prvého čítania, počas prvej diskusie o tejto správe som mala e, tú časť ako tieňový spravodajca zaguje predložiť naše stanovisko ohľadom rozšírenia a takisto konkrétne ohľadom vstúpenia do EU balkánskych krajín. Súhlasím s našim spravodajcom. Čierna hora eh, zdá sa, že je takým najľahším eh, príkladom, oveľa ľahším ako tie ostatné krajiny v rámci Západného Balkánu. To neznamená, že by sme mali byť eh, alebo nemali byť nároční v rámci tejto správy. V tejto správe pána spravodajcu sú niektoré veci, s ktorými súhlasíme, s niektorými nesúhlasíme. Sú tu tiež niektoré nedostatky, ktoré podľa nás by mali byť odstránené. Predložili sme niekoľko pozmeňujúcich návrhov, aby sme odstranili tieto nedostatky. Spravodajca s tým nesúhlasí. Máme tu tri závažné body a napriek tomu vám musím povedať, pán predseda, že ako aj pán spravodajca, že pokiaľ ide o tých 8 kompromisných pozmeňujúcich návrhov, tak my Súhlasíme s tým prvým kompromisným pozmeňujúcim návrhom ohľadom toho pokroku, ktorý bol už zrealizovaný. Ten tretí, pokiaľ ide o otázku spravodlivosti, piatý pokiaľ ide o otázku mass médií, pokiaľ ide o práva a siedmy, ktorý sa týka žien. Takže súhlasíme s týmito kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi, aj keď naše pozmeňujúce návrhy neboli zapracované do týchto kompromisných návrhov. Chcel by som tiež zdôrazniť to, že aj keď náš spravodajca s tým nesúhlasí, chcel by som to však povedať, že sú tu niektoré body, ku ktorým sme predložili pozmeňujúce návrhy a nám sa zdá, že tu nemáme práve zmienky o právach pracujúcich, takisto o znižovaní nezamestnanosti v týchto kompromisných návrhoch ani o vytvorení bezpečnostnej sociálnej siete pre osoby, ktoré pochádzajú z chudobnejších vrstiev. Pani Kornelis a pani Lunáček už predložili pozmeňujúce návrhy v podobnom zmysle. Takže my počas hlasovania budeme za to sa zasadzovať, ale pokiaľ ide o, druhý pozme- o druhú skupinu pozmeňujúcich návrhov, ide o e, pozmeňujúce návrhy, kde hovoríme o investíciách do cestovného ruchu po, e, v tej pobrežnej zóne. A tu pani Lunaček tiež predložila pozmeňujúci návrh, ktorý žiada ustanovenie, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia v rámci tohto rozvoja pobrežnej zóny tejto krajiny. Takisto predložili pozmeňujúci návrh, ktorý nebol akceptovaný. Myslíme si, že tento pozmeňujúci návrh je dôležitý. Je potrebné hovoriť o veľkých e, aférach, e, e, o, o prípadoch korupcie, takisto aj zahraničných investícií, ktoré je potrebné kontrolovať, či tam neprichádza k podvadom voči zaujímavom krajiny. A preto sme aj predložili tieto dodatočné pozmejúce návrhy v tomto zmysle. Domnievame sa, že tieto pozmejúce návrhy sú naozaj potrebné a naša definitívna pozícia bude predložená zajtra, keď budeme hlasovať. Ďakujem pekne, pani Lunáček. Teraz pán Stapy. Pani Lunáček má slovo. Uh, Ďakujem a ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskoro. Nemyslela som si, že táto téma Ukrajiny sa dostane tak rýchlo na program schôdze, ale počula som to, čo hovoril pán Tenok k tomuto, ako prezentoval túto správu, ale už sme o tom hovorili na zasadnutí tieňových spravodajcov a veľmi si vážim túto eh, správu, ktorú odviedol, pretože si myslím, že je to veľmi dobre zameraná správa, ktorá sa venuje všetkým problémom, ale takisto aj dobre popisuje ten pokrok, ktorý bol zrealizovaný. Myslím, že, si to, že to musíme uznať a takisto to vítame za našu politickú skupinu. Vítame tie eh, skutočnosti a Čierna hora je ďalšia krajina, s ktorou Európska únia vyjednáva a je potrebné zachovať túto dynamiku rozširovania. V tomto roku to bude Chorvátsko. Je potrebné, aby sme tu mali ďalšie krajiny, ktoré budú na ceste približovania sa Európskej únie. Dúfam, že v tomto roku budú nasledovať aj ďalšie. Rada by som sa zmienila o troch veciach, o troch aspektoch, <clears throat> ktoré sú dôležité pre politickú skupinu zelených. Máme pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú súčasťou kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ale riady by sme požiadali poslancov eh, za ne hlasovali. Zajtra najprv popiede otázku osôb LGBT v Čiernej hore, musím povedať. A zapracovali sme to do textu. Takisto, že v tejto veci došlo k určitému pokroku. Vláda urobila niekoľko pozitívnych krokov a došlo teda k týmto pozitívnym krokom bola zorganizovaná konferencia na ktorých sa zúčastnili ministri vnútra z celého regiónu a riešili práve otázku e, osôb LGBT, ale takisto je tu ešte jedna vec, e, v ktorej by sme vládu chceli požiadať o podporu. Mala by sa tu konať akcia v Čiernej hore. Ja teda chcem poprosiť poslancov, aby hlasovali za tento pozmeňujúci návrh aby hlasovali za to, čo sme navrhli v tejto veci. Ďalšia vec sa týka korupcie. Myslím, že v Čiernej hore je to ešte stále problematická záležitosť a je veľmi dobré, že komisia začala práve tými kapitolami 24 a 20, 23 a 24 celý ten proces vyjednávania. Nedávno došlo k určitému vývoju a ide o to, že sestra pana Duganoviča začala právny spor proti novinárom z dvoch novín, ktorí písali o jej údajnom zapojení do nejasného procesu privatizácie. Ja si myslím, že by sme mali to do tej správy zapracovať a ja chcem vás poprosiť, aby ste to podporili. Pozmejúci návrh 82, to je ďalšia vec, chceme vyzvať úrady, aby sa snažili o lepšiu vyváženosť, o lepšiu rovnováhu medzi hospodárskym rozvojom a ochranou životného prostredia, ako veľmi dobre viete. Čierna hora vo svojej ústave sa zmienuje o tom, že je ekologickým štátom a ja si myslím, že v tomto ohľade ešte má určité rezervy, hlavne pokiaľ ide o cestovný ruch, je potrebné zabezpečiť to, aby tá krajina zostala čistá, pretože práve e, Čiernohorské pobrežie je ohrozené tým, že tam pokrok bude e, realizovaný príliš rýchlo. My veľmi dobre vieme, že e, krajina je tu čistá, nezasiahnutá ani more nie je znečistené, takže je potrebné naozaj zabezpečiť ekologické opatrenia, ktoré by to zachovali a zároveň potrebujeme vhodné opatrenia na to, pokiaľ ide o oblasť územného plánovania a tak ďalej, takže tu by sme do toho chceli e, zahrnúť. V každom prípade chcem poďakovať kolegovi Tanakovi za všetku prácu, ktorú realizovala. Takisto chcem poďakovať za spoluprácu tieňovým spravodajcom. Myslím, že tá správa bude dobrá a chcem poprosiť všetkých poslancov, aby hlasovali za pozmeňujúce návrhy, ktoré som práve vysvetlila. Ďakujem pani Lunaček a teraz má slovo pani Kopa. Like Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakovala spravodajcovi a poblahoželala mu k tejto správe. Tu ide vlastne o vývoj, ktorý je momentálne v Čiernej hore a my sme eh, tu viackrát hovorili, že ide o konsenzus medzi veľkými eh, politickými stranami a etnickými skupinami, ktoré sa uskutočnil, tak aby eh, sa mohol zrealizovať integračný proces. Toto by malo vyslať Albánsku a ostatným štátom na Balkáne veľmi jasný signál. V správe sa správne pripomína, že Čierna hora je krajinou, ktorá, s ktorou sa najbližšie bude rokovať a ktorá um, sleduje určitú stratégiu. Um, možno si myslím, by sme mohli preformulovať to úvodné ustanovenie E, tak aby sme možno upozornili na e, štátnu e, na štátnosť tejto krajiny. Takisto, čo sa týka e, rešpektovania práv menšín, boj s organizovaným zločinom a tak ďalej, to sú body, ktoré, v ktorých musí Čierna hora ešte niečo urobiť Takisto si myslím, že pán Tenok, pánovi Tenokovi môžeme poďakovať za to, že tieto body spomenul a v kompromise 7 sa tomu takisto venuje. Avšak môj pozmeňovací návrh 60 e, sa do tohto kompromisu nedostal. Chcela by som povedať, že vďaka tých e, zavadzacích e, kvót vo voľnom práve majú možnosť aj ženy zúčastniť sa na voľbách 260 žien minulý oktober kandidovalo a toto je skutočne obrovské zlepšenie, ako sa vyjadrilo OECD, ako aj ostatné spoločenské organizácie. Ja si myslím, že by bolo dobre, keby ste mohli môj pozňací návrh 60 pri hlasovaní potvrdiť a chcem ešte raz povedať, že je dôležité, že e, sa na voľbách zúčastňuje viac žien, takže kandidujú. E, pán Angurakis, ďakujem pán predseda mm, Júci. Dovolte mi, aby som hovoril ďalej po grécky. Takže najskôr e, som chcel v krátkosti povedať niečo v, tomto, v tejto správe o pokroku. Týkajúce sa Čiernej hory, pán predseda, ja som chcel protestovať, pretože minister zahraničných vecí Francúzska presunul svoju cestu a ten hearing, ktorý sme, e, ktorý sme plánovali a týka sa to skutočne zásadného vývoja a ten argument týkajúci sa počasia mám neprisvedča. E, myslím si, že toto je zne, znevaženie nášho výboru. A teraz, čo sa týka Čiernej hory, určite to viete vy, aj e, moji ďalší kolegovia, moja strana je principiálne proti ďalšiemu rozširovaniu Európskej únie, pretože si myslíme, že politika, ktorá sa robí, e, rozširovania, ktorá sa robí v rámci Európskej únie, vedie k zásadným problémom, ktoré sa ešte zostria v štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ. E e, teraz teraz k správe. Tu by som sa chcel venovať štyrom bodom. Prvý bod. Ja považujem eh, za závažnú skutočnosť, že eh, kríza, ako aj postupy, ktoré sa tu uskutočňujú, E, tieto sú potrebné a tieto sú sprevádzané privatizácie, ktorá sa veľmi e, závažne odráža aj na situácie zamestnanosti, e, tak v mestských oblastiach, ako aj na vidieku. A o tomto sa vôbec nehovorí. Ako by sme to vôbec nemuseli zohraniť, ako by sme tam nemali tak veľa nezamestnaných alebo nezamestnaných, ktorí sa ešte v budúcnosti stanú nezamestnanými. E, potom sociálne infraštruktúry. Podľa môjho názoru je tu určitý odkaz na chudobu, na chudobu detí a dosa hovorí, že by sa to mohlo odvodiť od toho, že tu neexistuje príslušná, príslušná infraštruktúra, ale táto infraštruktúra sa netýka len detí, ale vzdelávania, zdravia, Eh, ochrany životných prostredí, do, eh, z životného prostredia a dopravy. A eh, toto zrejme nie je v centre nášho záujmu, pretože sa o tom nehovorí. A teraz tretí bod, čo je taký chybný bod, bod 14, toto nemôžeme takto akceptovať. Tu sa Čena hora uvádza v súvislosti s finančno-politickou stabilitou a makroekonomické stabilizačné E, znak, ale tu sa nehovorí, že táto krajina e, padla späť a o tom sa, to sa tu vôbec nespomína. Takže to by sme mali takisto zohľadniť. A ešte ďalší bod, ktorý považujem za mimoriadne dôležitý, ide tu o podiel nevládnych organizácií na pracovnej skupine uh, v súvislosti s vyjednávaním e, o prístupe. Tu sa vôbec nehovorí, že aké NGO to majú byť. Tu sú tisícky takýchto nevládnych inštitúcií, nevládnych organizácií. Aj, e, samozrejme, pokiaľ vítame, že sa na tom podiel, podielajú, tak by bolo dobré, aby sme si urobili prehľad názorov a názorového zastúpenia v týchto e, organizáciách ako takých. Dôležité je samozrejme, ale čo čo robia politické strany, aké stanovisko zastávajú pri rokovaniach o prístupení krajiny. A ďalší bod, e, ktorý sa týka e, zahraničnej politiky, a tu hovoríme, že by bolo dobre, keby sa v Čiernej hore riešili problémy v súvislosti s hranicami a so susedskými štátmi, ale nehovorí sa, na akom základe by sa to malo urobiť. A tu sa e, to vôbec neobjasňuje, aký právny základ to má mať. Pán predseda, <laughs> už len posledný bod a ďakujem vám za trpeslivosť. Ide o bod 20. Ide o to, to, že tu e, by sa mali realizovať spoločné stanoviska EÚ, e, ktoré sa týkajú Medzinárodného e, súdneho, trestného súdneho dvora a tu by mala Čierna hora zohrávať skutočne veľmi dôležitú úlohu. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Pasku. Aj keď sme veľmi uh, veľkorysí. Musíme uh, sa poďakovať pánovi Loranovi Fabusovi, uh, pretože sa dnes nemohol zúčastniť e, na rozprave s nami, ktorá sa mala týkať situácie v Mali. Myslíme si, že sa budeme o tom môcť porozprávať inokedy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda hovorí zástupca komisia. Ja som chcel informovať eh, komisiu o stretnutí e, pána Paroza s pánom Ďukanovičom, s pánom prezidentom. Toto stretnutie sa uskutočnilo dnes, dnes dopoludnia a pokiaľ viem, to bola jedna z prvých ciest, ktorú premiér tejto krajiny vôbec uskutočnil. Išiel hneď do Bruselu a veľmi intenzívne počiarkol, ako sa zastáva a zasadzuje za, európsky, za európsku integráciu. On osobne a jeho vláda taktiež. Takisto poukázal na pokrok v Čiernej hore, ktorý e, sa uskutočnil pri zriadovaní infraštruktúry, pri e, opätovnom začatí e, rozhovorov s pracovnými skupinami a na ďalšie rozhovory, ďalšie rokovania, ktoré sa ešte majú začať. Kapitola 2024, štát, platnoprávnosť. Tu sa hovorí o tých rozsiahlých akčných plánoch, ktoré sa majú zrealizovať a ktoré by mali byť e, vládou túto jar prijaté. Vo všeobecnosti možno e, pozitívne hodnotiť pokrok, ktorý sa dosiahol v rámci prístupového konania e, prebiehajú screeningy, jedna kapitola je uzavretá a môžeme len dúfať, že za írskeho predsedníctva sa ďalšia kapitola otvorí. Pán predseda Barozov upozoril na skutočnosti, že sa musí zmeniť ústava tak, aby sa zaručila nezávislosť justície v zmysle eh, predlohy, ktorú eh, dostala Čierna hora, takisto minister zahraničných vecí bol eh, animovaný k tomu, aby vyjasnil svoje, aby vyjasnil eh, kontakty svojej krajiny s Chorvátskom. Ďalšia otázka, ktorá je takisto mimoriadne zaujímavá a ktorá sa týka ďalšej, ďalších prezidentských volieb, ktoré sa majú konať 7. Eh, apríla, to bude prvé kolo a druhé kolo sa bude konať 15. Eh, apríla. Ďakujem veľmi pekne, pán Tanok, chcete sa vyjadriť? Ďakujeme. Ďakujem všetkým aj pani Ibrisagič. Veľmi dobre sme spolupracovali a veľmi sa na ňu e, spolieham, pretože odborníčka na celý tento región taktiež e, sa vie dorozumieť jazykom a veľmi dobre rozumie aj kultúre. Taktiež chcem poďakovať sekretariátu za spoluprácu. Ako aj pani Gomeš e, za veľmi milé slova a pani Kopa, ktoré upozornili na to, že sa týmto ruší prekážka vstupu pre všetky krajiny pre Bulharsko a Rumunsko e, teraz sa musia snažiť o mnoho viac ako pred desiatimi rokmi napríklad, e, pretože kritéria sa zmenili. Chcem sa poďakovať aj pánovi Kačinovi v mene ALDE. Čierna hora naozaj je jedinou krajinou spomedzi balkánskych krajín, ktoré orokujú. Taktiež sa blížia prezidentské voľby. To bude zaujímavé a ako ste správne spomenuli, jedna kapitola už bola predbežne otvorená a predbežne uzavretá. Ide o kapitolu o vede. Bolo to relatívne jednoduché, taktiež sa veľmi tešíme, že srbský prezident sa zúčastnil e, pohrebu dešieho predsedu vlády. E, nesúhlasím celkom s pánom Angurakisom, respektíve s pánom e, Huntisom zo skupiny GUE. Musím však upozorniť, že e, tentokrát som e, do správy nezakomponoval e, nič v súvislosti s NATO, čo sa im naposledy veľmi nepáčilo. Nemôžem súhlasiť však s stanoviskom skupiny GUE, respektíve stanoviskom pána Gorakisa, ktorý je proti rozširovaniu, pretože vníma EÚ ako klub kapitalistov a voľného trhu proti rôznym iným pravidlám. Je to dosť e, zvláštny pohľad. Pán Angurakis, pre vašu informáciu, ten hraničný spor sa týka Chorvátska. Zaoberal sa tým už aj súd v Hágu a, a je potrebné to urýchliť, pretože sa to rieši už veľmi dlho. Ale je to bilaterálny spor. Čo sa týka vyjadrenia pani Lunaček, Dosť podrobne som informovala pani Lunaček o správach komunity LGBT. Stretol som sa s aktivistom, ktorý upozornil na to, že došlo k problémom s tým pochodom homosexuálov. Musíme si uvedomiť, že toto sú veci, ktoré sa týkajú vnútroštátnych rozhodnutí. E, nie sú ja, ja nie som proti takémuto pochodu, ale nie je v mojej právomoci e, predpisovať im, čo by mali alebo nemali robiť. V tejto súvislosti e, ďalej e, spomenuli ste tú tému e, sestry predsedu vlády. Musím povedať, že my vo Veľkej Británii dodržiavame pravidla konventu a neviedrujeme sa k niečomu a predtým, než rozhodol súd v danej veci. Táto pani ako občianka má právo zažalovať noviny, ak má pocit, že ju ohovárali, respektíve, že poškodili jej povesť. Ale my e, ako krajina sa do toho nebudeme miešať. Ak sa to zadefinuje, že e, ide o porušenie slobody prejavu, tak to bude samozrejme úplne iná vec, ale v každom prípade by bolo vhodné počkať na rozhodnutie súdu. A to súdu v Čiernej hore. Ide o rovnováhu medzi hospodárským vývojom a životným prostredím. Toto je veľmi citlivá otázka. Čierna hora je zvrchovanou krajinou. Nemôžeme príliš zasahovať do vývoja v tejto krajine. Majú totiž svoj vlastný parlament, majú svoju vládu. Myslím, že som už dosť veľa povedal o tom, že sa musia zachovať štandard životného prostredia. Nechcem však predpisovať, čo by mali robiť. Teda tento konkrétny návrh nepodporím, ale celkovo väčšina tieňových spravodajcov a všetkých tých, ktorí sa vyjadrili, eh, hovorili pozitívnom duchu o mojej správe. Chcem sa ich za to poďakovať. Hlasovanie prebehne zajtra. Ďakujem. Well, thank you very much. Ďakujeme. Hlasovanie teda prebehne zajtra o 9. hodine. Presne. Isté, že ak e, opäť nebude všetko zasnežené, ak sa dostaneme vôbec do parlamentu, ešte predtým, ako prejdeme k ďalšiemu bodu, pokrokovej správe o Turecku, chcel by som vás informovať a privítať zástupcov kancelárie Spoločného parlamentného zhromaždenia EU Turecko, ktorých tu dnes máme. Srdečne vás zdravíme. Zároveň som vás chcel informovať, že tu ide o prvé prerokovanie návrhu uznesenia o pokrokovej správe Turecka za rok 2012. Pani Ria Omen Ruiten je tu s nami. Okamžite jej dám slovo. Chcel by som oznámiť, že lehota na pozmeňovacie návrhy je 5. február na poludne. Nech sa páči, pani Omenrujte, máte slovo. Ďakujem. Vážni kolegovia, pán predsedajúci. V uznesení z minulého roka sme hovorili o vzájomnom prepojení medzi EÚ a Tureckom a o tom, ako by to mohlo viesť k pozitívnym výsledkom v kontexte eh, vzájomných záväzkov implementáciou pozitívneho programu v roku 2012 v kontexte vzájomného pôsobenia a jasných cieľov sme boli svedkami toho, že Turecko a Európska únia dokážu viesť dialog, dokážu si navzájom rozumieť a docieliť pozitívnu zmenu. Ale musíme sa snažiť, aby tento konštruktívny vzťah prebiehala v atmosfére vzájomného porozumenia a vzájomnej úcty. Domnievam sa, že obnovené úsilie o opätovné e, započatie tohto procesu je nevyhnutné. Toto úsilie však musí prísť z oboch strán. Toto uznesenie zdôrazňuje význam reformy v oblasti súdnictva a základných práv. Tretí balíček reformy súdnictva bol veľmi dôležitým krokom, ale je dôležité pokračovať v tomto reformnom procese štvrtým reformným balíčkom. Hlavnou prioritou v tomto smere je venovať sa otázkam, ktoré súvisia s príliš širokou definíciou trestných činov, ktoré súvisia s terorizmom v trestnom zákone, taktiež čo sa týka boja proti terorizmu. Je veľmi dôležité podporovať slobodu prejavu v Turecku. Vážení kolegovia, Turecko musí sa snažiť viac ale aj Európska únia by sa mala zo všetkých síl snažiť pomáhať Turecku v tomto procese. Oficiálne porovnávacie kritériá by stanovili jasný plán a podporili by celý reformný proces. To znamená ďalšie úsilie o otvorenie kapitol 33 a 34. Chcela by som ešte zvorazniť význam toho, aby Európska únia sa naďalej vnímala ako porovnávacie kritérium demokracie v Turecku. Turecko je významným regionálnym hráčom a zohráva strategickú úlohu v zahraničnej politike EÚ. Existujúci politický dialog by sa teda mal naďalej posilňovať a chcela by som vyzvať Turecko, aby pracovala na svojej zahraničnej politike v rámci tohto dialógu, ale taktiež, aby koordinoval svoje kroky z EÚ. Ako som už povedala, Turecko je významným eh, hráčom vo vzťahu k Sýrii, čo sa týka rozvoja demokratických síl v Sýrii a poskytovania humanitárnej pomoci Sýrii. Ja som navštívila dva utečenecké tábory v Sýrii a naozaj e, sa mi veľmi páčili podmienky, ktoré tam vládnu, ale nemohli by sme sa zabúdať na to, že aj keď sú tam dobré podmienky, niektorí ľudia tam už žijú dva roky. Je dôležité, aby Európska únia a medzinárodné spoločenstvo podporili Turecko v jeho úsilí vysporiadať sa s touto humanitárnou e, dimenziou celej tejto krízy. Je mimoriadne dôležité, aby EÚ a Turecko sa dohodli na tom, ako by čo najlepšie bolo vhodné poskytovať humanitárnu pomoc. Toto uznesenie odsudzuje veľmi rázne pretrvajúce násilie PKK a taktiež vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju spoluprácu s Tureckom v boji proti tejto teroristickej skupine. Táto spolupráca by sa mala posilniť a Turecko by malo schváliť eh, zákony na ochranu údajov a taktiež eh, zákony o pravidlách financovania terorizmu, tak aby eh, sa mohla prijať dohoda s Europolom a aby taktiež boli prijaté dohody na úrovni Eurojustu. Ďalej. Násilie nevyrieši kurdskú otázku v Turecku a preto v uznesení volám potom, aby všetky politické síly pracovali spoločne eh, na posilnení politického dialógu a taktiež eh, chceme podporovať politickú kultúru a sociálnu inklúziu, ako aj účasť eh, občanov kurského pôvodu na dianí spoločnosti. Chceme vyzvať všetkých, aby podporovali rokovania medzi tureckou vládou a zastupcami kurdskej komunity. Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že hlavná opozičná strana CHP podporuje toto úsilie. Toto je jedinečná príležitosť, eh, ako urobiť významné kroky na ceste k vyriešeniu týchto problémov. Ďalej, čo sa týka ústavy, aj tu je eh, veľmi veľká príležitosť, ktoré by sme si nemali nechať uniknúť. Turecký parlament by mal mať podporu pracovať v tomto smere naďalej a v duchu hodnú od EÚ podporovať otázky ako oddelenie moci, ďalej vzťah medzi štátom, spoločnosťou a náboženstvom, ďalej základné práva občanov, ako aj inkluzívny koncept občianstva. Je mi veľmi ľúto, že Turecko sa rozhodlo nezúčastniť sa schôdzi e, za cyperského predsedníctva za, za predchádzajúcich 6 mesiacov. Myslím, že nadišiel čas zmierenia medzi týmito krajinami. To, že Turecko odmietlo splniť eh, protokol, ktorý bol schválený, eh, eh, brhá nedobré svetlo na celé tieto rokovania. Toľko teda, pán predseda, body, ktoré som chcela vypichnúť podrobnejšie hodnotenie celej tejto správy je v návrhu uznesenia. a vyzývam aj kolegov e, z Holandska a z flámskej časti Belgicka, aby boli zhovievaví, čo sa týka holandskej verzie, pretože tá nie je celkom taká, ako by mala byť. Ďakujem. Ďakujem, pán Robils. Uh, eh, pán predseda. E, pokiaľ ide o tú e, všeobecnú slušnosť, e, chcel by som najprv poblahoželať našej spravodajkyni, takisto aj tieňovým spravodajcom. Urobím to pri tejto príležitosti, pretože potom, ako sme predložili návrh tejto správy, tak myslím si, že je to vynikajúci východiskový bod preto, aby sme začali túto diskusiu. Mám taký pocit, že rok po roku ten eh, konsenzus v rámci viacerých politických eh, skupín EP eh, e pokročil vpred a len počas tohto negociačného procesu, ktorý žiaľ Bohu kvôli málo známym informáciám trvá príliš e, dlho, čiže naťahuje sa. So. Nechcem teraz e, hovoriť o tom, že je treba naštartovať e, tento proces a urýchliť ho. Chceme len zabezpečiť, aby tento proces bol pozitívny ako taký. Je to problém vzťahov medzi EÚ a Tureckom, ide o politické problémy, aby to nebolo kontraproduktívne, ale aby to pomohlo lepšiemu pochopeniu našich e, dvoch blokov a takisto aj všetkým e, reformám, ktoré by sa mali realizovať a ktoré sa realizovali za posledné roky v Turecku. Dúfam, že rok 2013 bude najpozitívnejším rokom v tomto aspekte. Sú tu niektoré faktory, ktoré podporujú túto našu cestu, ktorú sme sa vybrali. Možno najdramatickejšia je e, situácia v tomto regióne, ktorá nám hovorí o tom, že je potrebné eh, zabezpečiť čo najväčšiu možnú spoluprácu vo všetkých oblastiach medzi Európskou úniou a Tureckom ako dôležitým ktorý je dôležitým partnerom pre nás v tomto regióne. Ďalej, pokiaľ ide o tie zmeny, ktoré e, sa odohrali v členských e, krajinách EÚ, napríklad vo Francúzsku, veľmi pozorne som e, si vypočul príhovor pána Holanda na túto tému a myslím, že je tu určitá zmena smeru, takisto aj tých zásadných námietok, ktoré boli eh, dosť citlivé v tom predchádzajúcom mandáte predchádzajúceho prezidenta, ktoré v súčas, u súčasného prezidenta skôr prišli k takým pragmatickým ekonomickým zmienkam. Teraz by som sa chcel venovať eh, aj prihovoru pána komisára Fileho, ktorý predložil veľmi pozitívny program v tomto eh, zmysle, nielen ako taký náhradný prvok rokovaní, ale ako konkrétny dynamizačný prvok našich eh, projektov a takisto vzťahov medzi EÚ a Tureckom v pre to nastávajúce obdobie. Máme tu eh, niekoľko eh, tureckých námietok, ktoré hovoria, že v roku 2013 budeme sa bude sláviť 100 z tie výročie založenia Tureckej republiky. Ja nie som síce schopný povedať, ako chronologicky sa to bude vyvíjať, aký bude teda e, výhľad, ale myslím si, že je potrebné e, urychlovať, zlepšovať, zamerať sa na tieto rokovania na tieto prístupové rokovania, pretože to je náš nepopierateľný záväzok Európskej únie už niekoľko rokov a je potrebné naozaj v tejto ceste pokračovať. Máme tu niekoľko bodov, ku ktorým naša skupina sa chce vyjadriť a na ktorých bude trvať, hlavne pokiaľ ide o pozitívne hodnotenie hlavne tejto správy. Niektorí už sa k tomu vyjadrili predtým, hlavne naša kolegyňa z skupiny EPPP. Otvorenie niektorých kapitol, konkrétne pokiaľ ide o, o kapitolu 23 a 24, otázky spravodlivosti, vzhľadom na okolnosti, ktoré tu prevládajú v rokovaní odblokovanie kapitoly 30, ktorá sa týka eh, vnútroštátnych vzťahov, tak toto je takisto veľmi pozitívny krok. Určite je potrebné ešte ďalej pokračovať v reformách, ale vždy na tom základe, že sú určité eh, situácie, ktoré nie sú akceptovateľné, aspoň z nášho pohľadu veci, hlavne pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania a tlače, slobodu novinárov. Je potrebné naozaj rozhodne prejaviť e, náš boj proti terorizmu. Je to určite nepopierateľný dôležitý prvok e, týmto smerom. Takisto veľmi pozitívne nahliadame na spustenie rokovaní pre vyriešenie kurdského konfliktu, pokiaľ ide o politické a sociálne práva tejto menšiny. Tento viac eh, stranný eh, prístup, ktorý sa týka takisto aj vytvorenia novej občianskej ústavy. Toto sú prvky, ktoré musia v tejto správe nájsť miesto. Je to veľmi významné pre celý Európsky parlament, ako pre všetky jej politické skupiny. Ešte posledný bod a tým končím, pokiaľ ide o otázku Cypru. K tomu veľmi málo môžeme urobiť, aby sme to vyriešili, možno len urobiť všetko preto, aby sme neskomplikovali ešte viacej tieto veci, aby sa opätovne nadviazali rokovania a aby táto najväčšia prekažka, ktorá je veľmi dôležitá pre nás, nebola pre nás neprekonateľná prekažka pre ďalšie rokovania medzi EÚ a Tureckom. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovi a teraz pani Nejc. Ďakujem, pán predseda, vážení eh, kolegovia, aj eh, ja sa obmedzím len na niekoľko predbežných poznámok, ktoré sa týkajú návrhu tejto správy. Najprv by som chcela poblahoželať autorovi tejto správy, alebo teda autorke tejto správy, eh, pretože si myslím, že je to veľmi dobrý, komplexný objektívny dokument a myslím, že je výborným základom pre ďalšiu prácu, ako aj pre ďalšie zlepšovania našich vzťahov s Tureckom a so e, zastupcami e, tureckého parlamentu a s tureckými predstaviteľmi, aspoň teda v to dúfam. Chcela by som zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré sú podľa mňa veľmi pozitívne. Veľmi oceňujem ten spôsob, akým je ošetrená otázka Cypru, hlavne v odstavci 23 Ide o veľmi vyvážený prístup, ktorý nám ponúka možné spôsoby, ako môžeme pokročiť v tejto otázke ďalej. A to je veľmi dôležité. Takisto sa domnievam, že je veľmi dôležité, že konkrétne o dva odstavce ďalej, v odstavci 25, sa skutočne hovorí o jadre toho všestranného problému EÚ na to Turecko. Myslím, že je to tam sformulované veľmi jasne a ja si veľmi živo pamätujem, myslím, že to bolo minulý rok alebo pred dvoma rokmi, keď som sa spolu s Andrew Duffom sa snažila presadiť to isté a tento výbor náš pozmeňujúci návrh vtedy e, zamietol a ja dúfam, že teraz príde k potruku, pretože v súčasnosti v tejto správe je jasne povedané, e, v čom ten problém spočíva a ako by bolo možné to riešiť. Samozrejme, že ako skupina tiež dúfame, že bude možné pokračovať aj v politickom dialogu medzi tureckou vládou na jednej strane a presaditeľmi PKK na strane druhej, pretože po takom veľkom krvi prelievaní a po takom počte obetí je viac ako jasné, že pozitívny výsledok je možné dosiahnuť iba na základe politického dialogu a nie násilím. Ja sa obávam, že tie posledné tri vraždy tých mm, tých eh, všetkých aktivistiek PKK v Paríži. To je niečo ako pokos o narušenie tohto dialogu. Preto je potrebné naozaj privítať tú skutočnosť, že Turecko sa zdá, že je odhodlané pokračovať v rozhovoroch, pokiaľ nebude naozaj dosiahnutý ten pozitívny výsledok. A na záver podporujeme tiež apel, ktorý sa objavuje v tejto správe voči 27 členským štátom, aby tu boli otvorené kapitoly 23 a 24 nie je ľahké pochopiť, že prečo sme e, k tomu pristúpili pri čier, v prípade Čiernej hory a zdá sa, že členské štáty nie sú ochotné k tomu pristúpiť v prípade Turecka. A samozrejme, že Čierna hora je tiež pre nás dôležitá. Je to uznávaná krajina a je to jedna z tých krajín, ktorý, ktorá je e, nástupcom po rozpade bývalej Jugoslávie a je dôležité, aby všetky tieto nástupnícke krajiny mali svoju mierovú budúcnosť. Ale Turecko to je pre nás jedna z najdôležitejších krajín nielen v regióne, ale takisto je e, dôležité aj v tom globálnom meritku a vzhľadom k tomu, čo v súčasnosti prebieha v okolí Turecka, napríklad pokiaľ ide o Sýriu a tak ďalej. Preto je dôležité naozaj e, pozitívnym smerom vyvíjať naše snahy s Tureckom a preto vyvíjame e, tlak na členské štáty Európskej únie, aby umožnili otvorenie kapitol 23-24. O to viac, že e, celá, celý rad vlád EÚ trvá na tom, že v tomto poli ktoré je predmetom týchto dvoch kapitol, ešte musíme dosiahnuť ďalšie kroky. Ja nechcem hovoriť teraz eh, za tieňového spravodajca, neviem, že či eh, predložíme tu eh, pozmeňujúce návrhy, ale všetci v skupine toto považujeme za výbornú správu a tešíme sa na ďalší vývoj v tomto smere. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedujúci. A teraz má slovo pán Sala Franka. Ďakujem, pán predseda. Takisto chcem poblážať pani eh, Owen Reuten. My máme opätovne veľmi vyváženú správu. Musím povedať, že pani Reuten ma skutočne presvedčila, že je tu špecialistkou práve v otázke Turecka a práve tu nás v parlamente. Ja osobne si myslím, že Turecko je skutočne veľká krajina, a máme skutočne a, a môže mať skutočne veľký vplyv a myslím si, že a, to, táto správa potr- e, patrí k tým e, náčim, ktoré sme e, si vypočuli za posledné roky, to musím povedať. Bol tu zohľadený, bol tu zohľadený vývoj a procesy v súvislosti s, so Sýriou a takisto e, od aspekty týkajúce sa kurdského obyvateľstva. Ale Turecko sa, Turecko sa nespráva vždy tak, ako by malo robiť, ako by sa mala E, takáto krajina tejto veľkosti e, sa správať e, práve v, otáz- v cyperskej otázke. Ja súhlasím s tým, aby 22 bola v správe týkajúce sa prerušenia diplomatických stykov, pretože ten doťah Turecka, teda prerušenie diplomatických stykov, a takisto určité vyjadrenia tureckých e, politikov. Títo nejdu tým správnym smerom. Musím povedať, že tu e, sa musíme skutočne porozprávať s určitými s, so zástupcami inštitúcií musíme spolupracovať s inými európskymi inštitúciami, aby sa posunuli dopredu. Spolupráca s inými krajinami, ja neviem, či E, sa e, Turecko tak dobre správalo. Bolo, boli tu viaceré výzvy komisie týkajúce sa dobrých susedských, susedských vzťahov, aj um, ale Turecko sa ešte stále správa veľmi agresívne a samozrejme takisto používa sa veto týkajúce sa určitých e, členských štátov EÚ. Takisto Turecko minulý útorok Eh, keď sa hovorilo o obnoviteľných zdrojoch energie. Eh, a, a eh, Turecko bolo jediné, ktoré sa postavilo proti pristúpeniu Cypru a Izraela zo všetkých 152 členských štátov tohto dohovoru. Takže myslím si, že tu si musíme aj počkať na rozhodnutie tureckého parlamentu, ale musíme si uvedomiť, že Grécko v podstate len vykonáva svoje normálne práva. Ide tu o hospodárske exkluzívnu zónu a my sme tu v správe nemali žiadny odkaz na morské práva a príslušné využívanie uh, Um, e, týchto oblastí v rámci OSN. Turecko odmieta k tomuto dohovoru pristúpiť. už ja chcem povedať pani um, Omen Reuten, uh, celkovo táto správa a to uznesenie, ktoré má byť potom uh, odsúhlasené na úrovni EÚ, uh, to je veľmi vyvážené a musím povedať, a myslím si, že určité princípy musia platiť ďalej a Turecko nám ešte musí zodpovedať na veľa otázok. Existujú národné a existuje národná medzinárodná kritika týkajúca sa prenasledovania novinárov a vláda na to nereagovala. Je veľmi dôležité, aby Turecko rešpektovalo demokratické hodnoty, pokiaľ chce mať európsku perspektívu. A potom k výboru pre práva novinárov. Je to tak, že mediálne slobody sú v Turecku stále ohrozované a toto tak na toto poukazuje aj počet uväznených novinárov. V Turecku tu je Turecko na špičke. E, tieto aspekty e, sa musia prejaviť aj pri vašom hodnotení a musím povedať, že vítam návrh e, spravodajkyne Turecko by malo podpísať dohovor o príjmaní utečencov. Chceme hovoriť o europeizácii, ale okrem tohto existuje ešte aspekt globalizácia. Mnohé štáty, špeciálne na Balkáne, e, sa e, e, to ešte nepochopili. Svet sa nejakým spôsobom mm, zlučuje. Máme tu také zbratávanie, máme tu spoluprácu a preto je mimoriadne dôležitý následovný aspekt a samozrejme aj s ohľadom na tie vývoje, na ten vývoj, ktorý e, všetci sledujeme. Takže dobré vzťahy medzi sebou, tie potrebné je udržiavať, takže nemáme sa kritizovať nevzájomne, nemáme sa ohrazovať navzájom a nemáme sa navzájom kompromitovať. Sriečná vďaka, teraz pani Lunaček za zelených, hovorí pán predseda a tým končíme um, kolo tieňových spravodajcov. Pani Lunaček, nech sa, Lunaček, nech sa páči. Myslím si, že pán Tenek bol ako prvý. Bol predo mnou, nie? Ak by sa chcel vyjadriť skôr. Áno, pán Tenok. Áno. Ja chcem hovoriť v mene Jeffreyho von Orton ako tieňového spravodajcu a sa chcem, a chcem sa vyhovene poďakovať pani spravodajkyne, urobila veľmi e, rozsiahli, vašu správu a v podstate sa to podobá tiež na to, čo sme mali v predchádzajúcich rokoch. Nuž, je to vyšlo, vyšlo to veľmi podobné. Máme tu nové skratky. Mali sme tu Brix, MINT, to je niečo, čo, e, e, čomu sa budeme ešte venovať v nasledujúcich 30 rokov. Turecko ako ekonomická veľmoc, ktorá e, sa ďalej vyvíja a ktorá rastie. Takže sa tu stále hovorí o tom, že na celosvetovom, celosvetovom e, meritku budeme musieť s Tureckom počítať ale samozrejme e, to prísupové konanie postupuje veľmi pomaly, máme množstvo problémov, ktoré sú tu e, uvedené, e, niektoré veci neboli rešpektované, neboli presadené, samozrejme vzťahy s Cyprom, problém z augusta, veto v NATE v rámci spolupráce s a v rámci prístupenia Cypru. E, Cyprus je veľmi aktívny v sredomorskom partnerstvo, v sredomorskom partnerstve a takisto mu je bránené momentálne e, čerpaň, branené v čerpaní svojich eh, ekonomických zdrojov, pretože nie je eh, uznané. Potom takisto eh, uväznenie novinárov kurdského pôvodu, takisto uväznenie niektorých kurdských politikov, takisto nerešpektovanie ďalších minorít. Potom sú tu isté problémy s kresťanskými spoločenstvami, ktoré majú ešte stále problémy a ako vieme, um, um, cintorín grecko-ortodoxných greko um, kniazov ešte stále uzavretý a ďalšie problémy. Takže vieme, že podľa najnovších eh, informácií bol Adžan odsudený, ale celá táto kurdská otázka, tak aby sa dala vyjasniť, tak musíme nejak, nejakým spôsobom hľadať rozhovor, hľadať, e, rokovať. Máme e, tu takisto nejakých pekých aktivistov v e, Paríži. Takže e, toto, všetko, toto všetko ide proti e, tým snahám o dialog. E, ide e, tiež o politické aspekty e, tej spolupráci so Syriou. Tu musí sa, musíme Turecku poďakovať. Takisto sa tu hovorí niečo o Iráne. A takisto chc- vítam, takisto vítam odvolávku na skutočnosť, že hranice uh, že hranice k Rumunsku, ktorá bola uzavretá to, e, medzi Arménskom, hranice k Arménsku, že táto bola zatvorená, toto nie je akceptovateľné, to sa musí niečo urobiť, pretože nič nedosiahneme, pokiaľ sa bude situácia na východnej hranici len polarizovať a jednoducho musíme e, tu určité aspekty a otázky osvetliť. Samozrejme, e, vidíme e, tu rôzne, rôzne pohľady a rôzne náhľady na prístup Turecka. S tým musíme samozrejme žiť. Na druhej strane musíme s Tureckom zaobchádzať veľmi konštruktívne, pretože vieme, že to je veľká krajina, je to veľká obchodná sila, je to veľký obchodný partnermi. Všetci chceme viesť politický dialog tak, aby sa situácia zlepšila aj v Turecku, aby sa zlepšila situácia pri e, rešpektovaní ľudských práv, ale bojkotovanie cyperského predsedníctva tu nebol veľmi nápomocný. Je to poľutovania hodné a dúfame, že zavládne e, mier ale v každom prípade sa chcem poďakovať pani spravodajkyni, pretože táto správa bola veľmi komplexnou a detailnou, načrtnutou, detailne načrtnutou materiou v určitých oblastiach pre všetkým aj moja politická skupina a tento, a tento výbor už urobil veľa práce práve na tomto poli za minulé roky a práve v kapitole 2024 by sa mali preveriť spôsoby boja s korupciou, takisto e, nezávislosti justície, toto je skutočne veľké veľkou úlohou a v každom prípade moja krajina sa musí prisvedčiť e, o tom, že pokiaľ by sa Turecko malo stať členom Európskej únie, potom musíme e, tú otázku boja s korupciou a organizovanou kriminalitou. E, toto budeme musieť ešte vyriešiť. Ja teraz hovorím za našu tieňovú spravekňu, Ellen Flotrop, ktorá rovnako ako aj ostatní eh, je zaviata niekde snehom a nemohla prísť včas na zasadnutie výboru, takže v mene Ellen Flotrop a v mene našej politickej skupiny sa chcem poďakovať pani spravekňu za, tento vyvážen, za túto vyváženú správu a za dobrú spoluprácu medzi tieňovými spravodajcami a spravodajkňou. Ja chcem povedať, že eh, je tu niekoľko veľmi pozitívnych bodov v tejto správe. Za prvé je to požiadavé požiadavka na e, e, e, je to kapitola 23 a 24, že tieto by mali byť otvorené. Toto je vlastne pro, problematikou celého Európskeho parlamentu. Takisto, čo sa týka práv transgen, teda um, trans uh, Eh, osôb z LGBT, tieto, musia, tieto sa musia rešpektovať. Takisto chcem uznať úlohu Turecka ktorú zohráva v rámci humanitárnej krízy v Syrii a okolo Syrie a eh, ten veľký počet eh, utečencov, ktorí boli prijatí. Toto je veľmi pozitívny aspekt, ktorý sa odráža aj v správe. Potom sú tu isté veci, ktoré by sme radi vylepšili možno a mm, tu budeme tu eh, dáme pozmeňovacie návrhy. Chcem uviezť niektoré bodov, eh, niekoľko bodov. Je veľmi dobré, že vidíme ekologický a energetický potenciál v krajine, ale je to príliš málo, keď si zoberieme otázku eh, problémov v rámci životného prostredia. Takže tu by sme chceli a radi by sme tu videli širšiu analýzu jednotlivých bodov a radi by sme videli um, odpoveď Turecka na otázku plánovaných atomových elektrární, takisto uh, obnoviteľné zdroje energie, určite si je ich Turecku viac, ako sa momentálne využíva. Takisto mi dovolte doplniť, že považujeme za veľmi pozitívne, že turecký správny súd uh, zastavil spor Eh, zastavili výstavbu eh, jednej elektrárne eh, kvôli tomu, že neexistuje dokument o zhode so životným prostredím. Takisto chceme, aby sa otvorila kapitola zamestnanosti a sociálnych otázok, pretože si nemyslíme, že by tieto práva boli v Turecku skutočne rešpektované a v rámci rokovaní medzi Európskou úniou a Tureckou by sme sa tomu mali venovať a práve dodržiavanie štandardov Medzinárodnej organizácie práce. Toto musí byť našou centrálnou otázkou. To je istá otázka, o ktorej hovorili eh, mnohí ďalší kolegovia medzi pomerom eh, kurdov eh, v Turecku a takisto mierový proces, ktorý sa tu uskutočňuje medzi vládou Turecka a Öcalanom ja považujem za veľmi pozitívne, že môžeme e, uvítať tento proces ako Európska únia, ale považujem za potrebné, že a tu bude pozmeňací návrh z našej poľskej skupiny, my považujeme za potrebné kritizovať protiteroristické zákony, pretože tie sú veľmi reštriktívne. Tu e, budeme teda e, ešte pôsobiť. My chceme Eh, aby to brutálne zavraždenie troch eh, kurdiek eh, nedávno v, Paríže, v Paríži aby toto nestalo v ceste rokovaniam s Tureckom. V každom prípade to však musia francúzske orgány sledovať a páchatelia musia byť, postav- musia byť postavení pred súd a takisto proces s aktivistkou a sociologičkou Pinnou Selek Mnohí z nás sa s ňou stretli vo Štrásburgu. My dúfame, že bude oslobodená 24. januára a pokiaľ by bola odsudená, e, tak toto by mohlo byť takisto zapracované do správy ako protest. Ďakujem toľko z mojej strany. Now... <clears throat> Ďakujem pekne. <coughs> Máme na zozname 12 rečníkov. I would very much appeal to you to try to limit your Chcem vás poprosiť, aby ste sa obmedzili vo svojich vystúpeniach na dve minúty. Prvý rečník e, dostáva slovo, pán Watson, nech sa páči. Nechcem tu nikoho oberať o čas, preto sa budeme vyjadrovať e, veľmi stručne. Chcem sa konkrétne vyjadriť k tým častiam správy, ktoré hovoria o energii. Pani Omen ten hovorí o tom, že Turecko má potenciál zohrávať eh, vedúcu úlohu diverzifikácie energetických zdrojov a transportných eh, ciest pre energiu. Taktiež chceme podporiť spoluprácu medzi EU a Tureckom eh, v otázkach energetiky. Podľa mňa je to naozaj téma, ktorá má čoraz väčší význam vzhľadom na e, veľmi nebezpečnú závislosť Európskej únie na ruskom plyne a nafte, rope. Boli by sme radi, keby sa dodržiavala dohoda z júna zo Stuttgartu. Boli by sme radi, keby sa to rozšírilo ešte aj o dohodu o infraštruktúre, o inteligentných sieťach. Domnievame sa, že partnerstvo s Tureckom sa nesmie týkať iba regulačných e, tém, a investícií, musíme sa taktiež zamerať na zdieľanie našich zdrojov, najmä čo sa týka obnoviteľné zdroje energie pani Lunáček. Na to veľmi správne poukázala. Hovoríme často o energetickom moste alebo prístave, ale len čo sa týka plynu, to sa musí zmeniť. Je potrebné, aby táto skupina zasadala častejšie ako iba raz ročne a obnoviteľné zdroje musia e, zohrávať kľúčovú úlohu medzi EU a Tureckom v tomto partnerstve musíme taktiež toho lepšie zapojiť e, aj energetické, efektívne využívanie energie. Turecko teraz e, plánuje 50 nových e, teplných elektrární. Boli by sme radi, keby sa spolupráca rozšírila o ďalšie body, aby sa Turecko napojilo na širšiu obrovskú sieť v oblasti energetiky a veľmi už sa teším na spoluprácu s kolegami a že spoločne vypracujeme pozmeňovacie návrhy v tomto smere. Pán predsedajúci, zajtra organizujeme seminár od 4. do pol 7. v miestnosti 1G2. Je to je zamerané práve na otázky energetiky. Pani Kopa, ďakujem. Ďakujem. Chcem sa poďakovať aj pani Omen aj ostatným za tento návrh. Máme totiž vďaka tomu dobrý základ na diskusiu. Plne chápem ťažkosti spravodajkyne, s ktorými sa potýkala, keď mala obsiahnuť takú rozsiahlu krajinu ako Turecko v jednom návrhu, iste bude tu mnoho viac návrhov ako z pravidla. Ja sa budem snažiť sústrediť iba na to, čo je naozaj dôležité a teším sa na našu spoluprácu. Ako je známe, vzťahy EU Turecka stagnujú. Je pochopiteľné, že v správach sa vyslať pozitívny signál a už od prvého odseku oceňuje úsilie Turecka vo veci implementácií programov a taktiež zúrazňuje strategický význam Turecka. Domnívam sa však, že by to nemalo zatieniť skutočnosť a existenciu závažných problémov. Vyjadrím sa k otázke ľudských práv v krajine, kde sa situácia neustále zhoršuje. Tak ako už kolegovia spomenuli, z môjho pohľadu za posledné mesiace sme videli, ako Turecko vníma svoje vzťahy z EÚ Pozitívny program prebiehal v súlade s prioritami z Ankary a krajina eh, vlastne úplne zmrazila vzťahy s EÚ a s predsedníctvom eh, Cypru. Rozhodlo sa úplne preskočiť toto celé cyperské predsedníctvo bez eh, nejakých dôsledkov. Je dôležité preto v správe zôrazniť, že takýto postoj a takýto vyberavý vzťah EÚ nie je v súlade s predsedou parlamentu. Chceme pripomenúť, že e, tu máme našich kolegov z Turecka, z Národného zhromaždenia a musím upozorniť, že neprijatie zastupcov cyperského predsedníctva viedlo k tomu, že sa zrušilo 17. zasadnutie spoločného parlamentného zhromaždenia EU Turecko. Musíme e, taktiež v je to v odseku 22, hovorí pani Omenrojten. Áno, videla som to. je potrebné to zapracovať aj do oddelenia konštruktívneho dialógu, teda do odseku, ktorý sa teda berá tým. Čo sa týka tureckého postoja v odseku 22, toto by sa malo presunúť do dobrých susedských vzťahov. Podľa mňa totiž súčasný stav nie je e, celkom správny. Tu nie je deleno susedské vzťahy medzi EU a Tureckom, ide o zásadný postoj a zásadnú snahu dodržiavať pravidlá. Nemôžeme predsa zdôrazniť konštruktívny dialog eh, bez toho, aby sme spomenuli tento problém. Eh, čo sa týka dobrých susedských vzťahov, tu eh, nie sú problémy len s Cyprom. V roku 2012 sme boli svedkami pokračovania hrozieb zo strany Turecka ktoré spochybňovalo práva zvrchovaných štátov a taktiež medzinárodnú legislatívu. Ešte dva očaky, ak dovolíte. A potom eh, to prednesiem pozmeňujúci návrhoch. Poprvé, súhlasím s kolegom, ktorí sa vyjadrili k otázke zavraždenia troch eh, kurdských žien v Paríži. To je potrebné vyšetriť. A taktiež chcem podporiť pani Lunáček v jej snahe Ďakujeme pani Boskurt. Ďakujem, pán predseda. Prv by som chcela blahoželať eh, Rii za, tento, za túto veľmi vyváženú eh, správu. Myslím, že je to vynikajúca vec uvedomeť si, čo sa musíme posnažiť eh, urobiť, že potrebujeme mať vplyv na tento proces a môžeme tento vplyv zabezpečiť práve cez túto správu. Diskusie s Tureckom o kurskej otázke, ako aj všetky ďalšie otázky je potrebné nadalej viesť, je potrebné zabezpečiť eh, slobodu tlače napríklad Turecku a preto súhlasím na 100% zriev. Je potrebné eh, opätovne spustiť eh, diskusie ohľadom kapitoly 23-24 nielen kvôli eh, slobode tlače, ale takisto aj kvôli všeobecnému zabezpečeniu ľudských práv a takisto aj kvôli pach- násilu pachanému na ženách. Je potrebné tieto otázky vyriešiť a len na báze tohto môžeme zabezpečiť niečo. Budeme môcť zabezpečiť pokrok, hlavne pokiaľ ide o balíček reformy súdnictva. Musíme takisto popracovať, alebo teda stimulovať eh, Turecko eh, v tom, aby prepracovalo ústavu a takisto je potrebné zabezpečiť a nestrácať zo zreteľa, eh, že pokiaľ ide o, o záruky ohľadom na otázky navratu do Turecka je potrebné, keď sú osoby navracané do Turecka, aby im boli zaručené na ľudské práva a nakoniec chcem povedať to, že súhlasím s Rio, pokiaľ ide o pomoc e, sírským utečencom, naozaj musíme robiť ešte oveľa viacej ako to, čo robíme v súčasnosti. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci a to je všetko. Ďakujem. Sofoklaus, ďakujem pekne pán predsedajúci. Najprv by som chcel poďakovať pánovi pani spravodajkyni a musím uznať, že naozaj sa posnažila nám zabezpečiť a prezentovať vyváženú správu. Avšak podľa nás veľkou otázkou, ktorú by sme si mali klásť, je tá následovná. Nielen, že čo sa nám podarilo doteraz zabezpečiť v otázke Turecka, ale čo ešte Turecka by malo Eh, malo zrealizovať a nezrealizovalo doteraz napriek viacerým výčitkám, napriek eh, predloženému časovému rámcu. Naďalej porušuje a útočí na Európsku úniu na báze vyhlásení svojich eh, predstaviteľov. Turecko naďalej porušuje všetky rezolúcie OSN. Medzinárodné právo a nerešpektuje tie naše základné hodnoty, ktorých sa držíme v rámci EÚ, pretože naďalej eh, obs sa o, nachádza na okupovanom území, ktoré je súčasťou jedného zo štátov EÚ. Ďalej, pokiaľ ide o otvorenie tých kapitol, myslím si, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, že keď otvoríme tieto kapitoly, máme taký e, skôr pocit, že Turecko vôbec nie je ochotné urobiť nejaké ústupky na to, aby vôbec tá, e, tieto rokovania e, postupili vpred. Takže mali by sme sa nad tým zamyslieť a opýtať sa, že či to tak Mm, či to bude mať význam, pretože Turecko už eh, stratilo eh, príležitosť počas cyperského predsedníctva normalizovať eh, svoje vzťahy naďalej. Tu vládne ako koloniálna veľmoc a stalo tu tiež aj otázku mnohých stratených občanov. Tiež tu máme vojenskú okupáciu, ako aj rozdelenie jednej európskej krajiny, ktorá naďalej nie je vyriešená a potom aj e, hrozby voči e, Cypru všetky e, tie ekonomické hrozby, pretože naďalej využíva ložiska zemného plynu na tomto území. Takže myslím si, že 15, 23 a 24 kapitol nemá vôbec význam otvárať. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz má má slovo pán Angorakis. Ďakujem pekne, pána eh, predsedajúci. Ja takisto by som chcel povedať, že eh, tureckí ľud je naozaj veľkým ľuďom a je potrebné im zabezpečiť spravodlivosť. Avšak je potrebné eh, sa zamyslieť nad otázkou vstupu eh, Turecka do EÚ, pretože to môže ešte zhoršiť práve pracujúcich v tejto krajine. Ja by som sa chcel teraz však zamerať len na cyperskú otázku a takisto by som chcel povedať niekoľko poznámok k otázke Sýrie. Myslím si, že Eh, turecký postoj voči eh, Syrii je naozaj veľmi negatívny, má veľkú zodpovednosť za to, tú dramu, ktorú zažíva teraz sírsky ľud a tiež si myslím, že je tu veľmi negatívny vývoj eh, v tejto otázke napríklad aj inštalácia na tureckej strane týchto raket stredného do, ďalekého doletu. Ak budeme hovoriť o otvorení e, kapitoly napríklad 23, myslím si, že sú tu dosť vážne zanedbania, nedostatky, ktoré nemôžeme akceptovať, pretože keď si zoberieme e, ducha e, zakladajúcich textov Európskej únie, tam, kde sa zmienujeme práve o opätovnom zjednotení Cypru. Myslím, že, že by sme tu eh, jasne mali sformulovať eh, túto myšlienku, že Turecko musí rešpektovať eh, rezolúciu OSN 279 a nastoliť dvojzónovú oblasť. Druhý bod, ktorý sa opätovne týka cyperskej otázky, tam, kde hovoríme o opätovnom naštartovaní rokovaní ako aj eh, mm, toho mírového procesu. Myslím si, že napriek eh, eh, Krysofiasového predsedníctvo, tak v Turecku, ako aj napriek cyperskému predsedníctvu vôbec to neumožnilo to, aby vôbec tento postup, táto procedúra bola využitá. Máme skôr pocit, že eh, sme sa dostali vzad oproti tomu, čo bolo eh, doposiaľ uzavreté. Napokon, po tretie, si myslíme, že eh, tu nemáme právny základ pre túto otázku. Na, na jednej strane si želáme, aby rokovania boli naštartované a na druhej eh, strane eh, sa nesnažíme urobiť eh, nič ďalej. Pokiaľ tu máme tú hospodársky výlučnú zónu a to, čo tu robí Turecko, Áno, pán predsedajúci, ja už som skoro mm, skončil hovorí rečník, ide o naozaj o výlučne hospodárskú oblasť a nakoniec sa táto otázka zrazu neobjavila, bola vypustená. Je potrebné naozaj e, zabezpečiť, aby Turecko pokračovalo v, e, v tejto oblasti. A teraz pani Terhalus. Πρώτα Áno, chcem pozdraviť srdečne tureckých kolegov z tureckého e, parlamentu a takisto moje blahoželania Rite za výbornú správu, ktorú nám predložila, predložila táto správa. Môže byť ešte lepšia, pokiaľ uh, pani uh, e, Omen Ruiten a pokiaľ my všetci budeme s tým súhlasiť, uh, pokiaľ teda akceptuje niekoľko zmien, samozrejme máme ešte určité rozhovory pred nami, samozrejme uh, vieme, že uh, Turecko aguje v celosvetovom meritku, ale Európa sa neopiera len o rokovania, ale o dodržiavanie ľudských práv, o hodnoty, princípy a tak ďalej. A na toto musíme vždy myslieť. My chceme Turecko podporiť pri jeho integrácii do, Európa, do Európy. My samozrejme chceme demokratických susedov, ale Turecko e, musí takisto preto niečo urobiť, musí sa snažiť e, ísť tou správnou cestou a ja nechcem e, hovoriť ešte o tom, čo hovorili moji predrečníci, aj keď by som rada o tom pohovorila, nemáme toľko času, ale musíme veľmi jasne apelovať na zodpovednosť Ankary voči cyperskej otázke. Cyperská otázka to no nie je len nejaká diferencia medzi dvoma štátmi. Ide tu o vojenské obsadenie. Časť európskej pôdy e, je obsadená e, tureckými vojenskými silami, ktoré sa správajú provokačne spoločne napríklad e, pri, počas cyperského predsedníctva voči cyperskému ľudu, voči cyperskej e, vláde. Prečo sa nemôžeme sa takto správať? Musíme apelovať na zodpovednosť. E, každý musí prevziať zodpovednosť za svoje činy. Máme zmiešaný parlamentárny výbor, tu budeme takisto konať, ale musíme hovoriť aj o ohrozovaní Cypru. Uh, a ide tu samozrejme o tie náleziska e, zemného plynu. A takisto, čo sa týka nových kapitol, napríklad energie, o tom nebudeme zrakovať, pokiaľ to správ- sa to správanie nezmení. Tá situácia je dosiaľ nezmenená. Turecko bolo vyzvané, ide o Famagustu, e, aby ju odovzdalo, ide o otvorenie prístavu a tak ďalej. A toto môže urobiť len uh, republika Cyprus, takisto otvorenie letisk, otvorenie prístavov a to sa dá urobiť len v súlade s medzinárodným právom. tak, aby e, to fungovalo ako demokratické zariadenia. Boli tu isté formulácie v septembri. No dobre, nemáme čas, e, máme veľmi málo času a rada by som o tom hovorila ďalej, ale týmto končím. Teraz pani Papadopoulou. Srdiečná Vďaka, pán predseda. Ja, ja teraz tiež idem do rizika, že budem e, hovoriť príliš zoširoka, ale my e, na Cypre žijeme pod e, obsadeň, v, v, v rámci vojenského obsadenia nás, naše práva porušuje Turecko a rok 2013 je rokom občanov, občianských slobod. Takže chcem povedať niečo, že nesmieť nesmieme sa odkazovať na to, že obidve strany, no samozrejme, dobre, e, obidve strany musia niečo urobiť. E, myslím si, že správa je v tomto ohľade veľmi dobrá, ale e, snaží sa to trošičku zrovnávať. Tu pretože tá obeď a aj um, tá militantná sila, ktorá obsadila územie, sa snažia postaviť na tú istú úroveň. Ale toto nie je pravda. Kapitola 24 napríklad, teda bod 24, tu ide o uh, o e, to, aby e, Turecko otvorilo e, vojenské zóny, pretože sú tu, mnohé, sú tu mnohé aspekty a mnohí ľudia, ktorí sa strátili a nevieme, a nevieme sa dopracovať k výsledkom vyšetrovaní, pretože to spadá do vojenskej zóny Turecka mnohokrát. Ehm, musíme povedať, že nesmôžeme rešpektovať, aby sa tu nerekovalo. Ide o Republiku Cyprus a za cyperského predsedníctva sme sa pokúšali vycestovať do Turecka, ale toto nebolo akceptované. Ehm, Turecko ehm, sa chcelo vyhnúť našim požiadavkám, ale Turecko E, ohrozovalo vlastne cyperské predsedníctvo. Išlo o tu o zemný plyn. Toto všetko musí byť zahrnuté do tej správy, pretože 11. Mm, až 17. februára, pár dní pred predsedníckými voľbami, pôjdeme, vycestujeme do Turecka a budeme zase pokračovať v business as usual. Ale to nemôžeme takto robiť. Predsa nemôžeme pripustiť, aby uh, krajina, ktorá chce vstúpiť do Európy, e, zneužívala a nerešpektovala európske inštitúcie a európske hodnoty. Takisto existujú mnohé aspekty, ktoré sú veľmi dôležité pre Európu, občanov Európu, národov. Tieto práva sú porušované. Práva žien, práva novinárov. Uh, takisto Amnesty International. Tu sú mnohé žaloby, mnohé stiažnosti, množstvo príkladov. A ja nie som teda, e, nesúhlasím s otvorením týchto kapitol, pretože tu nie ide len o 23 a 24, ale ide aj napríklad o kapitolu 15 a potom sa hovorilo takisto o kapitole 30 a pokiaľ by sa mali otvárať ďalšie kapitoly a, potom, a mali by sa sa podriadiť Turecku, tak sa cyperská otázka nikdy nevyrieši. Pani Gomeš, nech sa páči. Nož, predovšetkým Turecko potrebuje našu podporu po svojej humanitárnej pomoci na hranici so Sýriou. Európska únia by mala zvýšiť svoju podporu. Ďalej po druhé, kurská otázka je veľmi dôležitá, keď oceňujeme rokovania, ktoré prebiehajú, ale Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že vražda kurdských žien v Paríži mohla byť pokusom e, o narušenie týchto rokovaní. Vyžaduje si to však e, riadne vyšetrenie a parlament by to mal zdôrazniť. Dovnívam sa, že by sme mali a v tomto podporujem Riu, ktorá vždy vypracováva veľmi vyvážené stanoviska správy. Podporujem otvorenie kapitol 23 a 24 a zriadenie porovnávacích hodnot. V tomto smere má Turecko pred sebou ešte veľa práce. Turecko má totiž viac uväznených eh, novinárov ako Irán a Čína. Je to nepriateľné a to musíme tiež zdôrazniť všetky ostatné otázky, ktoré sa týkajú ľudských práv, ktoré súvisia s fungovaním e, sektora spravodlivosti, legislatívy, boji proti terorizmu. Chcela by som e, teraz v súvislosti s cyperským predsedníctvom oceniť e, veľmi profesionálny a veľmi rezervovaný prístup e, počas ich predsedníctva a to, že nepripustili, aby takéto konanie vrhlo negatívny tier na toto predsedníctvo. Myslím si, že nie všetky krajiny by sa k tomu postavili takto, ako sa k tomu postavil Cyprus. Teda je len samozrejme, že my teraz našim tureckým priateľom eh, povieme, že neočakávame, že sa veci budú uberať naďalej, tak ako doposia, ale Nemôžeme sa tváriť, že sa nič nestalo, pretože je nepriateľné to, ako sa postavili k tomuto tureckému, k tomuto cyperskému predsedníctvu. Je nepriateľné, ako zamedzujúci prú eh, hľadať možnosti, ako ťažiť ropu z mora. Ja súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že by sa to malo ráznejšie v texte odraziť. Ale zároveň nemusíme zúrazňovať, že kapitoly 23 a 24 by sa mali otvoriť. Ja v tomto nevidím žiadny rozpor, práve naopak. Ďakujem, pán Kresserdorfer. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem poďakovať mojej kolegyni pani Omen Reuten za, tento rozsiahlu, za túto rozsiahlu správu. Samozrejme, máme e, e, ešte možnosť túto správu e, vylepšiť našimi pozmeňovacími návrhmi, to je bez debaty. Ja sa teším, že naši kolegovia z Turecka zažívajú našu kultúru v diskutovaní, ktorá <laughs> niekedy je spochybňovaná sú samozrejme ľudia tu v Európskej unii, ktorí zásadne sú proti prístupeniu Turecka, ktoré e, môžu ľahko e, žiť s tým status quo, ktoré vládne, to vidíme v pásme Gázy, v Izraeli a tak ďalej. A takže sú určité aspekty, ktoré e, chcú, aby sa rešpektovalo, ale na druhej strane musím musím ešte raz zdôrazniť, že e, tie rokovania, ktoré sa e, uskutočnili aj v Nemecku, e, smerujú k prístupeniu Turecku a nie k, nejakej, nie k nejakému partnerstvu. Tie kapitoly, ktoré by sa mali otvoriť, musíme, tu musíme upozorniť Turecko, že je to v ich vlastnom záujme, aby otvorené otázky v oblasti justície, v oblasti vnútra, aby e, tu postupili ďalej, pretože oni sú toto dlžní svojmu, svojmu vlastnému obyvateľstvu. Vláda by mala si premyslieť, čo urobiť, keď sa tieto kapitály otvoria. A myslím si, že takisto tá cypirsko-turecká otázka, túto musíme vybrať z detskej škôlky a musíme o nej vážne, začať vážne diskutovať. My máme E, takisto elizejskej zmluvy napríklad medzi Nemeckom a Francúzskom, ktoré sú už veľmi staré. My vieme, čo e, tam Adenauer urobil e, pre um, obyvateľov. Toto by si mala turecká a cyperská strana pozrieť a potom si uvedomiť a odhadnúť čas uh, aby eh, si uvedomili, eh, samozrejme my vieme, že eh, ten čas inak plinie na, v Severnej Európe, inak plinie na juhu. Ďakujem. Pani Janaku. Ďakujem, pán predseda. Chcem poblahoželať pani Omen Ruiten. Je expertkou, je spravodajkňou už mnoho rokov a e, tejto tematike sa venuje už dlhé roky, takže vypracovala veľmi vyváženú správu, ale určité aspekty sa tu neuvádzajú. Predovšetkým tie, kde sa e, Turecko nepedržiava e, tých predloh. Ide o právo využívania morských oblastí, ide o ohrozovanie, o vyhražanie sa vojenskou silou e, práve v súvislosti s využívaním práv iných e, štátov, toto sa týka hlavne Grécka, a takisto e, ďal, využívania ďalších práv, ako je vierovýznanie a iných slobod. Ja určite e, podám e, niekoľko pozmeňacích návrhov. Ja si myslím, že pani spravodajkňa aj bude môcť akceptovať, pretože je veľmi dôležité, aby sme skutočne videli a rozpoznali, že nesmieme byť tvrhlaví. Predovšetkým pri základných princípoch a demokratických hodnotách, pretože tu ide o európsku perspektívu. A e, tu som chcela ešte povedať niečo iné, napríklad iná formulácia v bode 13. Tu sa hovorí o opätovnom začatí rozhovorov. Pán predseda, e, ten dohovor, ktorý máme, tu ide predsa o prvé e, v tých prvých troch rokoch tu ide len o turecké, tureckých obyvateľov, až potom o ostatných. E, Bolo to, bol to týkajúce sa príjmania, príjmania utečencov. A pokiaľ sa to bude teda, e, pokiaľ sa bude postupovať takto a bude Turecko e, tak ako doteraz, tak to nevidíme pozitívne. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Kačín. Najprej čestítky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za blahoželadej. Je spoznanie, da se moramo... Ale potrebujem e, dodať ešte to, že sa musíme naozaj zamerať na to, čo nás spája a nie na to, čo nás rozdeľuje. Turecko už dokázalo, že sa vie obratiť do budúcnosti smerom k pokroku, k demokratizácii spoločnosti a preto im musíme pomôcť tým, že im umožníme otvoriť tie najťažšie kapitoly. Myslím, že je potrebné odblokovať túto situáciu neurobíme krok vpred do budúcnosti bez toho, že by sme e, sa stále zablokovali s tým, že sa budeme pozerať len do e, minulosti. V Belehrade a v Prištine napríklad keď zoberiem Belherat a Prištinu, tak eh, Srbsko neuznalo Kosovo. Avšak eh, vidíte, aký pokrok eh, už zaznamenali, komunikujú viac menej každý deň a to sme si nevedeli predstaviť pred niekoľkými mesiacmi. A teraz je to už realita, skutočnosť. A toto sa musí uh, zabezpečiť aj medzi Nikúziou a Ankarou a uh, my by sme mali pomôcť práve odblokovaní tejto situácie. No, určite, že je to veľká výzva pre všetkých e, tento vstup e, Turecka do EÚ. Je to náš veľký partner nielen v rámci NATO, ale celkovo v rámci tohto regiónu. Je to náš najväčší partner. A obranný protiletový e, systém je len ukážkou toho, kde nám môže napomôcť. My hlavne v rámci EÚ by sme sa mali naučiť oveľa viacej eh, z toho, čo urobilo Turecko preto, aby pred niekoľkými rokmi prekojalo svoju vlastnú hospodárskú menovú krízu. Je to pre nás eh, veľký príklad. A teda chcem tiež eh, zdôrazniť tie postupné eh, kroky vpred zo strany Turecka v rámci integrácie, napríklad zakomponovanie aj žien do vzdelávacieho systému. To je celá generácia žien, ktoré sú veľmi dobre vzdelané a preto Turecko sa mohlo vďaka tomu oveľa viacej demokratizovať a stať otvorenejším štátom. Turecko je dôležité aj pre eh, svoju geografickú polohu, pretože v susedstve Libanonu, Sýria a tak ďalej nie je to len strategický partner, ale je to aj náš priateľ, ktorý si zaslúži, aby sme sa k nemu priateľsky chovali. Ak potom, eh, ak sa nám podarilo v rámci Západného Balgánu eh, zabezpečiť eh, slobodný pohyb eh, s tým, že sme zrušili vízový režim. Prečo to neurobíme s Tureckom? Turecko je v tomto prípade diskriminované a Európska únia by mala eh, dokázať oveľa väčšiu odvahu. Nech sa páči, teraz má slovo pán Howitt. Hovorí pán Howitt. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, koľko kolegov sa napriek tomu snehu podarilo dostať. Chcem privítať túto správu. Myslím si, že je to vyvážená správa a že predstavuje dobrý spôsob, ako pokročiť dopredu. Veľmi vítam eh, tie pozitívne body v rámci odseku 3 eh, eh, pokiaľ ide o tú liberalizáciu, súhlasím s tým, čo hovorí Ria ohľadom benchmark, A takisto súhlasím s tým, čo hovorí Anna o tom veľmi dobrom cyperskom predsedníctve. Ale myslím si, že by sme mali apelovať na určitú disciplínu, aby tie správy neboli príliš eh, dlhé a myslím, že aj o to sa Ria zasadzovala. To sa a zhostila sa toho. No, dobre, myslím, že by sme mali oveľa lepšie pochváliť ten dobrý hospodársky rast, pretože tých 10% to je oveľa väčšie ako v akejkoľvek európskej krajine a práve preto by sme mali stať o to, aby sa, Euró- aby sa Turecko pripojilo k Európskej únii a takisto je potrebné oceniť ten turecký prístup, pokiaľ ide o otázku tureck- sírskych utečencov a pokiaľ ide o otázku ombudsmana a jeho nové právomoci, ktoré tu Ria spomína, tak e, tam sa domnievam, že v podstate o tom nehlasovala e, turecká opozícia v parlamente o tejto otázke. A tiež by bolo dobré, keby sme si vypočuli aj tureckú reakciu na tú kurdskú problematiku a na problematiku tureckej strany e, pracujúcich. Pokiaľ ide o tie ľudské práva, tak tu sme 18. januára bolo zajatých 18 novinárov, e, ktorí obhajujú tieto kurdské práva a to je pre nás veľmi znepokojivá otázka. Pán baronka Latford, ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pekne, že ste mi umožnili vyjadriť sa, aj keď som nebola na začiatku, ani som si nevypočula pani spravodajkyňu, ani väčšinu tieňových spravodajcov. Ja súhlasím s tou správou. Myslím, že je to dobrý návrh správy, že ide o vyváženú správu rozumne dĺžky, to je veľmi dobré a tiež e, súhlasím s tým, čo hovorí Ana Gomez a Richard Howitt, že by sme sa možno mohli lepšie e, viacej e, zamerať na niektoré pozitívne prvky, napríklad na regionálnu úlohu Turecka, na úlohu hospodárstva, obchoda a tak ďalej tam e, v tej e, druhej polovice, tej druhej strany by sme sa mali na to e, zamerať viacej. Samozrejme, že to neznamená to, že výjmeme teraz tej spravy tie kritické kroky a tie naše kritické názory, ale mali by sme trošku lepšie, alebo mali sme lepšie zdôrazniť tie pozitívne body. Pokiaľ ide o tú hrozbu pre slobodu prejavu a o zatváranie novinárov, to je veľmi obťažná problematika. A samozrejme, že dopady to má aj na tú kurdskú otázku. Možno, že v tom odstavci 9 to mohlo byť troška viacej rozpracované. Tiež si myslíme, že Erdoganová správa v podstate nepri, e, vláda v podstate neprináša žiadne politické riešenia tohto kurdského problému a tie kurdské vraždy tých troch žien v Paríže to naozaj je veľmi znepokojivé. Tiež je potrebné sa na to pozrieť v súvislosti s nepokojmi v niektorých východných eh, štátoch Európskej únie a dôležité je to, aby tí, ktorí uznávajú právo Kurdov na seba určenie alebo na politickú autonómiu, aby skutočne sa snažili o dodržiavanie ľudských práv a slobodu prejavu. Takisto súhlasím s tým, čo bolo povedané o liberalizácii vízového režimu. A pokiaľ ide o cyperskú otázku tiež. Súhlasím s mnohým z toho, čo bolo povedané tu eh, dnes, ale myslím si, že veľmi nešťastné eh, to, že eh, Cyperská republika aj naďalej sa snaží určitým spôsobom zasadiť sa o to, aby geografické určenie pôvodov získal ich sír, ktorý je pritom veľmi podobný alebo prípadne skoro úplne totožný, ktorý sa produkuje v tej severnej časti ostrova. Ďakujem pekne, hovorí. Uh, pán predsedajúci a pani Flotr, ktorá je takisto aj členkou tohto spoločného parlamentného výboru, a ktorá nakoniec prišla. E, ospravedlňujem sa za ten svoje meškanie, ktoré, je, e, ktoré bolo spôsobené e, snehom a takisto aj preto neprišiel náš pán minister Fabius. To veľmi ľutujem. Chcem poďakovať za túto správu pani Rie Omen Reuten, ktorá naozaj urobila vynikajúcu prácu, ktorá je výsledkom jej práce za posledné roky, aby prehlbila ten konsenzus, ktorý sme mohli vypracovať e, pri tej poslednej správe a ktorej e, prehlbila. Chcem zmieniť otvorenie kapitol, e, ktoré sú zvažované v súčasnosti, ktoré nie sú len želateľné, ale dokonca aj možné. Teraz sa nachádzame pred takým politickým oknom, šesťmesačným oknom a myslím si, že tá správa sa stretáva s touto politickou príležitosťou, ktorú chceme ktorým by sme mohli naštartovať dlhodobý eh, prístupový proces, ako aj zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Tureckom. Myslím, že to je veľmi pozitívne, ale takisto aj zdôraznenie tých eh, citlivých eh, bodov, napríklad otázka kurdskej menšiny alebo otázka reformy súdnictva a takisto aj ako Eh, veľmi, chápeme, aké veľmi dôležité vypracovanie novej ústavy je takisto otázka tlače médií. Eh, chcem povedať, že môžeme prehlbiť eh, ešte troška viac tieto otázky, napríklad pokiaľ ide o kurdskú menšinu, to je dialog, ktorý je otvorený a vítame a chceme ich podporiť, nechceme ich ponechať v tom zmetku a nechceme, aby sa stiahli kvôli tým hrozným činom, ktoré sa stali v Paríži a takisto aj pokiaľ ide o otázku práv, teraz chcú vypracovať novú ústavu a takisto, e, kde ide o dôležité branenie sa materinského jazyka, vyučba v materinskom jazyku, zabezpečenie základných ľudských práv, všetky tie e, územné nároky. Toto všetko je prístup, ktorý je dôležitý, takisto aj boj proti terorizmu, ale e, všetko toto je len súčasťou týchto krokov. Pokiaľ ide o tú štvrť časť, pani Ria Omenreten určite sa bude snažiť posúdiť, že či je tam ešte možnosť prehlbiť e, napríklad otázku slobody tlače a médií, e, slobodu e, vyjadrovania, možno aj venovať sa tomu v rámci našej delegácie, pretože veľa bolo vypracované zo strany parlamentných zastupcov, ale veľa Eh, bolo aj analyzované a možno, že by sme mohli ešte lepšie zohľadniť toto do našej správy. Chcem teda ešte raz poďakovať pani Hry Omen Reuten a ratajte so mnou, ak chcete ešte skonsolidovať túto eh, líniu. Eh, myslím si, že je to veľmi dobré cesta, otvorenie otázky kurdské menšiny, otvorenie otázky kapitoly 23-24 a takisto aj vypracovanie tejto novej ústavy. Myslím si, že toto je tá línia, ktoré sa musíme držať a ktorú musíme nasledovať a myslím, že je naozaj veľmi vhodná a môže, mať, môže byť veľmi plodná, pretože tak ako kurdská otázka na úrovni regionov, vyriešenie otázky v Sýrii a vzťahov s Iránom, môže to mať geopolitické veľmi rozhodné dopady a toto je naša práca, aby sme v tejto sprave povedali, aký je náš politický záväzok v rámci tohto procesu, aby sme mohli jasne prispieť eh, k tomuto rozhodujúcemu kroku. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani Flo. Ďakujem. Teraz eh, zástupca komisie, nech sa páči. Pán Filori. Pán predsedajúci, pani spravodajkyňa, veľmi pekne vám chcem poďakovať Najprv eh, eh, by som chcel vyzdvihnúť eh, prácu pani Rí Oman Reuten za túto vyváženú a správnu rozumnú správu, pokiaľ ide o obsah, ako aj o, pokiaľ ide o, o ten náboj je to v súlade s tým pokrokom, ktorý v auguste 2012 komisia tiež publikovala a myslím si, že je, to aj, eh, je, tam zakomponované aj to, čo bolo v záveroch rady z decembra 2012. Myslím, že môžeme zohrávať eh, kľúčovú lohu preto, aby sme udržiavali vzťahy medzi EÚ a eh, Turecko na tých dobrých koľajach napriek frustrácii, ktorú sme mohli zažiť na iných frontoch, ktoré boli spomenuté viacerými mojimi predrečníkmi. Dovolte mi, aby som sa zmienil o e, tých najdôležitejších krokoch na tom najdôležitejšom pokroku, napríklad e, ukončenie cestovnej mapy pre liberalizáciu vízového režimu pre tureckých občanov. Myslím si, že toto môže tiež prispieť a prispeli k tomu aj závery rady, po, pozo, čiže pozrieť sa konštruktívne do budúcnosti. Toto pripravuje terén preto, aby sme uh, týmto prústupovým rokovaním v rámci 2013 zabezpečili nový uh, elán Chcem poďakovať teda všetkým, ktorí vyzývali k čo najrýchlejšiemu otvoreniu kapitol 23-24. Domnievame sa, že len keď otvoríme tieto dve kapitoly, budeme môcť e, začať oveľa intenzívnejší dialog s Tureckom, aby sme vyriešili všetky problémy z politického hľadiska a takisto problém, ktoré sú spojené s ľudskými právami, ktoré ste práve spomenuli vo vašej správe. Domnievam sa, že e, tie, e, tá angažovanosť, e, ktorú cítiť v správe Ri Omen Reuten je správna. A v tomto kontexte by som chcel podporiť Európsky parlament, aby vyslal silný signál podpory tejto súčasnej iniciatíve, ktorá by chcela ukončiť krvavý konflikt, ktorý stál už počas troch eh, uplynulých eh, desaťročí tisícky životom a aby sme otvorili eh, cestu globálnemu riešeniu pre kurdskej ku menšinu, ktoré ktorá sa borí e, s e, veľkými problémami z politického hľadiska, ktorých hovoríme pravidelne. Chcem vám ešte raz pekne poďakovať. Before, um... Ďakujem. Ešte predtým, ako dám e, opäť slovo spravodajkyni, pani Omen Ruiten, aby to celé uzavrela, chcel by som pripomenúť kolegom, že lehota na prekladanie pozmiacových návrhov vyprší 5. februára na poludne. Nech sa páči, pani Omen Ruiten. Ďakujem, pán predsedajúci. So svojimi spolupracovníkmi sme sa snažili predložiť vyváženú správu o pokroku Turecka. Vyváženú, ale aj otvorenú a čestnú. Je to správa, ktorá by bola priateľná aj pre veľkú väčšinu v parlamente. Aj to bolo pre nás dôležité. 90% to sme mali vždy. A dúfame, že aj tentokrát sa nám to podarí. Ďalej po druhé. Chcela by som pripomenúť všetkým, že rokovania sú otvorené. A nemôžeme teraz uviesť konkrétny dátum Jednak sa neskôr musia splniť politické kritériá, pretože to je ešte dôležitejšie ako rokovanie o konkrétnych kapitolách. Ďalej prejdem ku kapitolám. Ak chceme, aby Turecko robilo viac v oblasti súdnictva, ľudských práv, myslím, že bolo dobré, že sme mali pozitívnu agendu a že sme to mohli neformálne vyhodnotiť, ale je treba robiť viac a preto je potrebné otvoriť tieto kapitoly. Ďalej po tretie. Sloboda médií, sloboda prejavu. To sú kľúčové európske hodnoty. A preto v článku 9 zdôrazňujeme, že je nevyhnutná úplná reforma súdnictva. Prvé náznaky, ktoré som zatiaľ videla, by ju mohli priniesť. Pred týždňom zhruba som hovorila s zástupcami ústavného súdu, ďalej e, úradu prokurátora a naozaj ma presvedčili, že Turecko chce dosiahnuť zmenu. Ďalej, čo sa týka energetiky ak Turecko bude blokovať účasť Cypru a Izraela v organizácii pre obnoviteľné zdroje energie tejto krajiny by mali Turecku pripomenúť, že táto kapitola energii je zablokovaná. Na to nesmú zabúdať, že oni sami ju blokujú a, a musia ju odblokovať. A Dúfam, že nájdu politickú voľu, aby urobili takýto krok. Ďalej, dohoda OSN o moriach a k tomu sa dostane v pozorňacích návrhoch e, náboženské menšiny. Ďalší bod, myslím si, že odsek 17 je e, dosť vyčerpávajúci. Arménske protokoly v Turecku, ale aj v Arménsku, tieto protokoly by sa mali ratifikovať, ale mohli by sme si položiť otázku, Charles, prečo ešte neboli ratifikované? Pretože panujú zlé susedské vzťahy s niektorými krajinami. Tak urobme niečo, aby sa tieto odblokovalo, pretože pre mňa je prioritou otvorenie hraníc. Ďalej. Životné prostredie a ekológia. Obnoviteľné zdroje Ak k tomu budú nejaké pozmeňovacie návrhy, môžeme o tom hovoriť. Ďalej, kapitola 19, sociálne otázky. Nemali by sme žiadať od Turecka, aby sa prerokovali tieto kapitoly až úplne na záver. Ďalej, kurdská otázka. Myslím, že som povedala jasne, že vraždy v Paríži boli čistou provokáciou. V procese rokovania medzi tureckou vládou zástupcami turskej vlády a pánom Arčelomom. Bola to teda jasná provokácia a musíme robiť všetko preto, aby sa tieto prípady riadne vyšetrili, ale to nie je úlohou nášho parlamentu. Toto vyšetrovanie musí prebrnúť v Paríži. A z toho, čo som sa dopočula, neviem, či je to iba ehm, nepodložená správa. Údajne dnes niekoho e, zatkli z PKK. Čo k tomu viac povedať? Ja nechcem narúšať proces, mierový proces v Turecku a preto si myslím, že by sme nemali byť ticho, ale veľmi pozorne by sme mali zvážiť, ako veci povieme. Ďalej k tomu, čo povedala pani Kopa. Som jednoznačne proti tomu, že Turecko nebolo ochotné akceptovať Cyprus ako predsedickú krajinu EÚ. Čo mám ešte viac urobiť? Som proti tomu nielen v texte, ale aj eh, vo svojich verbálnych vyjadreniach. Ďalej je eh, vzťahy medzi Tureckom a Syriou. Ja som navštívila eh, dva utečenecké tábory a hovorila som o tom aj s príslušným príslušnou komisárkou a ona taktiež ocenila to, ako sa k tejto veci postavilo Turecko. Pretože situácia, ktorú som videla v týchto utečenských táboroch, bola lepšia ako kdekoľvek inde na svete. Ďalej nezvestné osoby, to som už spomenula. Ďalej ombudsman, myslím, že pán Howitt, ten sa k tomu vyjadril, ale už odišiel. Viem, že sa hovorí nielen o právomociach, ale aj vymenovaní osoby do tejto funkcie. Ja by som bola rada, by sme sa pozreli na výsledky tohto procesu. A budeme to súdiť eh, až na budúci rok, keď bude celá vec uzavretá. Snažím sa o to, aby správa bola čo najvyváženejšia. A keď budete prekladať jednostranné pozmeňovacie návrhy, tak ich nebudem akceptovať. Ja sa rozhodne snažím o to, aby bola správa vyvážená, ak mi dobre rozumiete. Ďakujeme pani Omen Rujten, ďakujeme všetkým kolegom. Nezabúdajme, že o 9. začíname hlasovať a schôza je teraz odročená. Nein.